rokovanie, takže vás poprosím, aby ste sa pousadzali. Today, so like... Máme dnes totiž pomerne nabitý program. Chcela by som vás všetkých e, privítať dnes popoludní. Zároveň by som vás chcela upozorniť na to, že toto e, zasadnutie sa vysiela, takže prosím, snažte sa vyzerať dobre na kameru, ale takisto došlo k istým zmenám v našom programe ktoré bude potrebné prijať. Prvá takáto zmena programu sa vzťahuje na správu pána Luhana o dosiahnutí e, skutočnej hospodárskej a územnej súdržnosti v Európe ako predpoklad pre globálnu konkurencieschopnosť Európy. Koordinátori sa dohodli, že hlasovanie o tejto správe odložíme na ďalšie zasadnutie, pretože ešte stále bol, bude potrebné spracovať obrovský počet pozmenujúcich návrhov. Druhá zmena, ktorá takisto vyplýva z rozhodnutia koordinátorov, súvisí s návrhom, aby sa do programu zaradil bod 13a, ktorý sa týka výmeny názorov o návrhu e, stanoviska výboru EKON, pokiaľ ide o návrh týkajúci sa, e, týkajúci sa štátnej pomoci e, v banictve. A tretia zmena súvisí so stanoviskom pána Boštinárua, k správe z vlastnej iniciatíve, pokiaľ ide o stratégiu EE v oblasti Čier- Čierneho mora. Takže toto je bod, ktorý by mal byť takisto zahradený na rokovanie, na ďalšie rokovanie. To sú tie zmeny, ktoré e, mi boli predložené, ale pokiaľ by boli ešte nejaké ďalšie návrhy, nech sa páči, ak nie, tak môžeme, tak, môžeme prijať takto pozmenený návrh programu. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem pekne. Chcel by som požiadať jednu vec, ktorá by mala byť súčasťou schôdze koordinátorov. Dnes večer ide o správu GDP and Beyond nad rámec HDP. Ja si myslím, a tento názor zdieľajú som ju viacerí, že pôvodná zodpovednosť a právomoc za regionálny rast, regionálne, regionálny blahobyt a za meranie rastu a miery blahobytu spadá do výboru pre regionálne záležitosti a nie e, do výboru pre životné prostredie. Dokonca sa si odvážujem, sa odvážujem povedať, že je to otázka začína veľmi špecificky, pretože e, aj v, čo je zvláštne, väčšina zo spravodajcov sú zelení, e, oni majú gestorstvo nad touto správu a nemali by sme si nechať páčiť vonkoncom, že v takejto záležitosti, ktorá je takého strategického charakteru a ktorá naozaj sa týka nášho, našej podstatnej činnosti, e, že e, budeme nejakým spôsobom opomenutí. Nemôžeme to dopustiť. A dnes večer chcem, aby sme diskutovali o tom, či nie je možné, aby táto správa e, bola daná pod gestorstvo výboru REGI. Teda, aby sa to opäť vrátilo do našej právomoci. Ďakujem. Ďakujem za túto pripomienku. Skutočne je to na našom zajtrajšom programe a ak sa na stretnutí koordinátov urobí nejaký záver, ktorý bude vyžadovať zmeny zajtrajšieho programu, budeme tak môcť urobiť. A na stretnutie koordinátorov e, by, tu by som chcela povedať aj niečo o, o predchádzajúcom vývoji v rámci tohto bodu, ale to, pretože má za sebou značný vývoj, ale najprv o tom budeme musieť hovoriť na stretnutí koordinátorov. Pokiaľ nikto nemá nič ďalšie, považujem tento program za prijatý s e, tým potenciálom, ktorý práve e, urobil predrečník. Takisto by som chcela upozorniť, že zajtra o 9. ráno, presne o 9. budeme hlasovať. Prosím vás, aby ste si priniesli svoje karty. Teraz môžeme prejsť k druhému bodu nášho programu, ktorým je prijatie harmonogramu schôdzi výboru REGI v roku 2011. Dostali sme tento harmonogram, ktorý, ako pravdepodobne viete, vypracovali útvary parlamentu a s prihľadnutím na viaceré kritéria v prvom rade, ako je dostupnosť miestnosti a tlmočníkov, pretože je potrebné zohľadniť požiadavky všetkých výborov na jazykové služby a na základe toho sme dostali tento harmonogram. Má sa konať 11 riadných schôdzi, máme právo aj na mimoriadne schôdze, ktoré neboli zaradené do tohto harmonogramu. Ako vidíte, väčšina zasadnutí sa koná začiatkom týždňa, buď pondelok, útorok alebo v stredu. Ehm, doteraz ehm, sme väčšinou rokovali dva a pol dňa, ale aj toto sa e, do istej miery zmení, pretože budú tu niektoré e, len poľňové a niektoré tri a poľňové zasadnutia. V každom prípade väčšina bude trvať dva a pol dňa. Takže by som vás poprosila takisto schváliť tento bod programu. Ak tak urobíme, môžeme prejsť k tretiemu bodu programu, ktorým sú oznámenia predsedajúceho. Tu by som vás chcela informovať o rozhodnutiach koordinátorov na zasadnutí 6. septembra v Štrasburgu. Koordinátori sa rozhodli navrhnúť ďalej uvádzané stanoviska ktoré by mali vypracovať členovia výboru REGI. Prvé sa má týkať revízie, akčného plánu pre energetickú účinnosť. Je to správa ITRE z vlastnej iniciatívy a toto stanovisko bolo e, pridelené skupine EPP profesorke Kolárskej druhy. Druhá správa, e, respektíve druhé stanovisko k správe z vlastnej iniciatívy sa týka priemyselnej politiky pre globálnu éru. Je to takisto. E, správa z vlastnej iniciatívy bola pridelená skupine socialistov a demokratov. Francesco de Angelis bude e, to zostavovať ďalej sa v písomnom konaní koordinátori rozhodli navrhnúť dve stanoviska. Prvé sa sa týka štátnej pomoci na uľahčenie ehm, zatvárania baní, ktoré nie sú už schopné konkurencie, schop, e, konkurencie. E, Jan Březina e, má byť zostahovateľom a gestorským výborom je EKON. Ďalej tu ide o rozhodnutie ehm, rady a parlamentu, ide o Európsky rok aktívneho starnutia, E, gestorským výborom je, e, je výbor pre zamestnanosť a EPP e dostalo túto správu. Ešte nie je celkom jasné, kto má zostaviť túto správu. Pokiaľ nie sú pripomienky k týmto bodom, chcela by som prejsť k štvrtému bodu nášho programu, ktorým je výmena názorov s komisárom Janušom Levandovským, ktorý má na starosti rozpočet a finančné plánovanie v Európskej komisii. Na túto výmenu názorov máme vyčlenený čas do pol piatej. Dúfam, že budeme môcť tento čas dobre využiť a preto bez ďalších rečí odozdávam slovo pánovi komisárovi. Nech sa páči, máte k dispozícii toľko času, koľko potrebujete na predloženie vašich názorov. Viem, že ide o veci, ktoré sú veľmi dôležité a zaujímavé pre členov tohto výboru a tešíme sa aj na ďalšiu diskusiu. Dobre popoludne, ďakujem Danuta za toto pozvanie a e, dovolím si povedať, že sa teším, že to môžem byť, ale ja tu e, nebudem e, hovoriť po polsky, e, pretože angličtina má dominantnú pozíciu, ale na úvod by som chcel povedať niečo o harmonograme, pretože sa nachádzame v úvode skutočne horúcej rozpočtovej sezóny v európskych inštitúciách Čiže sme na začiatku tohto obdobia, ale revízia rozpočtu sa má odložiť na október. A my si musíme položiť otázku, akú, aké ponaučenie si máme zobrať z krízy v súvislosti s riadením hospodárstva. 29. septembra má komisia predložiť návrh týkajúci sa ekonomického riadenia Economic Governance a ja by som chcel povedať, že niektoré z týchto návrhov sa priamo týkajú koheznej politiky a rozpočtu ako e, skrinky nástrojov pre ukladanie sankcií. A pokiaľ ide o revíziu rozpočtu, táto bola e, oddialená vzhľadom na e, rozhodnutie rady, ale zdá sa, že teraz parlament je tým miestom, kde sa prejavuje záujem o revíziu rozpočtu Ehm, a pokiaľ ide o ďalšie finančné e, výhľady, možno sú tu isté kontroverzie, ktoré sa ukázali už v auguste ehm, v istom nevine, e, nevinnom rozhovore sa hovorilo, že by sme mali začať na strane výdavkov, ale komisia dostala aj mandát na to, že by sa mali vymenovať tie vlastné zdroje, ktoré by umožnilo znižiť mieru národných príspevkov priamo z rozpočtu. Ja viem, že toto je veľmi nepopulárne, ba priam ťažké riešenie, ale toto je mandát a my by sme mali začať z hľadiska nielen výdavkov, ale hlavne vlastných zdrojov. A ďalej prichádza e, strategický dokument o kohezii, ktorý je zameraný na budúcnosť. Tento rok však e, je veľmi dôležitý, pretože sa začala diskusia o tom, akú štruktúru by mala mať kohezná politika po roku 2013. To isté platí pre spoločnú polnospodárskú politiku e, v tomto smere už boli prijaté prípravné kroky k viacročnému rámcu. My máme právnu povinnosť predložiť prvý legislatívny balík k ďalšiemu viacročnému rámcu. E, malo sa, má sa tak stať do konca júna 2011. Snažíme sa nájsť vhodný čas na e, vypracovanie všeobecného, ale veľmi očakávaného oznámenia o vývoji po roku 2014 a e, treba e, prijať legislatívny balík o lepšom načasovaní. Nemám však žiadne ilúzie, mali by sme čakať na zlepšenie klímy. Ja si myslím, že aj rok 2011 bude veľmi náročný, pokiaľ ide o znižovanie výdavkov a v roku 2012 budeme musieť takisto sprísniť požiadavky na rozpočet Máme však právnu povinnosť. Čiže tento viacročný rámec by mal e, mať podobu viacročného, no, prepáčte, všeobecného oznámenia buď do konca júna budúceho roka, alebo možno aj skôr, ale to všetko závisí od tej celkovej klímy, pretože my sa skutočne snažíme nájsť čo najlepšie načasovanie jednotlivých krokov ale e, naše želanie je také, aby sa v budúcnosti príprava európskeho rozpočtu výrazne zlepšila. Ten e, definitívny legislatívny balík by mal byť prijatý v roku 2011, čiže všetko by malo byť jasné v roku 2011 ako návrh komisie, ale potom by sa mali začať rokovania, ale francúzske e, prezidentské voľby prídu v maji. 2011 2012, čo môže do istej miery zablokovať tento proces a to vždy samozrejme v politickom živote tá e, peniaze znamenajú e, bod, ktorý je kontroverzný, ale verím, že sa nám podarí dosiahnuť nejakú dohodu a budeme ďalej diskutovať s parlamentom, ktorý má podľa Lisabonskej zmluvy väčšie právomoci, ale musíme e, vyvodiť ponaučenie z rokov 2004 a 2006, čo znamená, že nesmieme veľmi otáľať s prípravou finančných výhľadov, pretože by to skutočne bola strata času, ako tomu bolo v roku 2007 a 2008. Takisto by som vám chcel povedať, zdá sa, že ide káva, Ale e, musíme otestovať dobrú voľu inštitúcií a v roku 2011 teda v rozpočte pre rok 2011 to by mal byť výsledok zmierovania potom, ako to e, ako prebehne čítanie v parlamente, potom by malo nasledovať e, zmierovacie konanie e, a vzhľadom na to, že toto je prototyp procedúry prvého čítania, tak je potrebné, aby sme zistili, aká je dobrá vola obidvoch týchto inštitúcií v súvislosti s rozpočtovými právomocami. Pokiaľ ide o koheziu, súdržnosť, toto je samozrejme najdôležitejší kontext Európy v období po kríze ale má už teraz veľmi e, jednoznačné dôsledky pre európsky rozpočet, pretože na, e, okrem e, nástroja pre platobnú bilanciu vo výške 50 miliard eur e, európsky rozpočet v súčasnosti predstavuje aj kolaterál pre úvery E, stabilizačného mechanizmu až do výšky 60 miliard eur pre krajiny eurozóny. Je to flexibilný výklad Lisabonskej zmluvy, ale máme tu európsky rozpočet a stabilizačný mechanizmus. Ďalej nastupuje európsky rozpočet ako skrinka nástrojov pre sankcie, toolbox for sanctions. A pokiaľ by e, mali byť uložené sankcie, nemali by sa koncentrovať na koheznú politiku, ale malo by ísť o e, transfery všeobecne, pretože keby to bola len kohezná politika, bol by to len iluzorný nástroj vo vzťahu k tým krajinám, ktoré nemajú nárok na e, výhody koheznej politiky. Ale je vytvorený priame eh, priame prepojenie medzi stabilizáciou v polkrizovej Európy a európskym rozpočtom. Ja nie som za to, aby sme budúcnosť eh, hodnotili z hľadiska znižovania výdavkov Ehm, národní ehm, ministri financie sú za konsolidáciu, za zvyšovanie dôveryhodnosti, za upevňovanie trhov. To je naša úloha. My musíme ľuďom, študentom Erasmu, mimovládnym organizáciám, ako aj príjimateľom dokázať, že ehm, sme schopní presadzovať takýto, takéhoto ducha o spolupráce v súvislosti so štruktúrálnym financovaním. Veľmi dobre viete, že kohezia bola Lisabonskou zmluvou posilnená nielen v hospodárskej a sociálnej, ale aj v teritoriálnej dimenzii. E, má to byť primárny nástroj na mobilizáciu teritoriálnych aktív a toto je skutočne e, integračná politika par excellence. Ehm, komisár Han má na starosti túto oblasť a ja sa snažím byť v kontakte s výborom REGI. Keď som si prečítal vaše stanovisko z 13. júla, vidím, že nie sme príliš vzdialení od tej našej vízii, ako by mala vyzerať kohezná politika po roku 2013, ale toto je zatiaľ len úvod do diskusie. Mala by to byť však európska rozvojová politika, nemala by to byť len akási dobročinnosť pre chudobných e, bratrancov z východu. E, v, už v OECD sa začala budovať paradigma kohezie skôr ako niečo, čo predstavuje príležitosť a nie bariéru. E, E, samozrejme, 70 e, vyše 400 operačných programov sa už v súčasnosti realizuje na miestnej a regionálnej úrovni. A toto je jediný spôsob, ako možno skombinovať miestnu a regionálnu e, múdrosť s európskou, s celoeurópskou stratégiou. Pokiaľ ide o viacročný charakter, možno hovoriť o tom, či by to malo trvať 5 rokov či 7 rokov. Tentokrát je to dvakrát 5 rokov s tým, že uprostred sa robí revízia. Mala by to byť integrovaná kohezná politika, ktorá by e, zvýrazňovala úlohu e, hospodárskeho a sociálneho fondu, ale skutočne je to e, súčasťou tejto kohezie sú aj poľnohospodárske fondy, ktoré by mali byť pri najmenšom koordinované s teritoriálnymi nástrojmi kohezie. Pokiaľ ide o HDP, vypočul som si pána Pipra o tom, čo hovoril o opatreniach post GDP, po e, HDP E, v národnom meradle. Myslím si, že HDP by malo byť hlavným referenčným bodom, hlavným kritériom pre oprávnenosť. Možno ľahko predpokladať, čo sa stane po roku 2013 a snažiť sa nájsť potrebné nástroje. Myslím si, že naša dobrá spolupráca s Hanesom Hanom e, umožní nájsť spôsoby, ako to e, robiť tak, aby to bolo všetko prospešné pre Európu, namiesto toho, aby sme e, znižovali e, škálu nástrojov pomoci. Pokiaľ ide o finančné nariadenie, Inge Gressler ich už, teda už na tom pracuje. Je to hlavná osobnosť v tomto smere. Samozrejme, e, je tu do, do finančného nariadenia je e, do tých rozpočtových pravidel je budovaný značný prvok rizika ale eh, kohezná politika samozrejme má všeobecnú podporu. Je však potrebné eh, zvážiť, aké možnosti poskytuje európsky rozpočet aj z hľadiska používania inovatívnych nástrojov verejno-súkromných partnerstiev, ktoré sú už zaradené do revízie eh, tohto finančného nariadenia. A okrem toho treba Mm, zvažovať aj ďalšiu otázku a to sú mestské oblasti Európy. Tu treba nájsť spôsob, ako e, zahrnúť koncept e, mikroregiónom, ako je Dunaj a tak ďalej do e, regionálnej politiky. Ja viem, že Hannes Hahn nie je veľkým fanúšikom takýchto e, štrukturovaných mikroregiónov ale toto je vec, ktorá je ešte otvorená na diskusiu. Čiže toto sú niektoré predpoklady týkajúce sa budúcnosti, ale čo je skutočne dôležité, je vytvoriť rámec pre pokračujúcu diskusiu o budúcnosti európskych financií. Nebude to ľahká vec. E, poli, európska politika je charakterizovaná frustráciou, ktorá vyplýva z programov znižovania výdavkov, ale e, pokiaľ ide napríklad o také veci, ako je zadlženosť krajín alebo možnosť spolufinancovania napríklad v Nemecku, e, všetko by sa malo skutočne prehodnotiť. E, tak, aby sme vedeli, a všetko by sa malo samozrejme e, robiť e, v súčinnosti s koheznou politikou. Takže toľko to na úvod, Danuta. E, teraz by ma zaujímali vaše názory. Ďakujem veľmi pekne. Vážení kolegovia, skutočne sa nám prihlásilo veľa rečníkov, takže najprv poprosíme pána Vona. Ale... I don't, I, I have Mr. Vaughan. Pán Vaughan. Vaughan. Ja myslím, že to som ja. Je pomerne veľa vecí, ktoré by som e, rád povedal k otázke e, ďalšiemu viacočnému rámcu. Je tam veľa vecí, ktoré sa týka práve koheznej politiky a štruktúrálnych financií a dnes by som však chcel obmedziť moje pripomienky e, na revíziu v strednodobom hľadisku, ktorá bola hlavnou témou našej diskusie a ja chápem, prečo členské štáty by sa výrazne zdráhali v tejto chvíli e, pristúpiť k takému, takéto revízii midterm. Nechcú nejakým spôsobom ďalej e, prispievať takto do, k behu EÚ. Zároveň ale dávame alebo inštalujeme aj nové zodpovednosti pre EÚ a pre parlament. E, tým evidentným príkladom je Lisabonská zmluva. A keď hovorím o nových zodpovednostiach v tejto súvislosti, tak nemám na mysli len veci, ako je napríklad zriadenie novej služby pre vonkajšiu činnosť. Mám na mysli aj nové právomoci, ktoré sa týkajú športu a kultúry. A som si istý, že e, kom, pán komisár ako bývalý člen rozpočtového výboru veľmi dobre rozumie, aké sú tie e, obrovské tlaky, ktoré súvisia práve s tvorbou rozpočtu. Dôvodom je, že tie marže v tých kapitolách rozpočtových e, sa zužujú a v prípade, že budeme chcieť krátiť, tak ešte viac sa tie marže znížia. Určite by bolo podľa mňa chybou keby sme jedna a napríklad a jedna b krátili. Pretože pokiaľ ide napríklad o mňa, obe je treba vnímať ako investície. Investície do budúcnosti a investície do hospodárskej obnovy. A nemohli by byť vnímané ako e, nepotrebné investície, nepotrebné minianie. E, bohužiaľ, pokiaľ ide o výklad e, rady rozpočtu 2011, oni chceli viazanie rozpočtových rozpočtkov, teda prostriedkov na úrovni 146 miliónov a v 1B chceli platby na úrovni 1, 1 miliardy v rámci tejto konkrétnej kapitoly. Podľa mňa e, v rámci 1A nie je dostatok prostriedkov na to, aby boli financované všetky dôležité výskumné projekty. Takisto mám istú obavu, že nebude dostatok platieb v rámci 1B, hlavne e, nakoľko tie štruktúrálne programy teraz boli pozastavené a bude v menšom rozsahu realizované v nadchádzajúcich rokoch. To sú tie hlavné obavy z mojej, môjho pohľadu. Čiže otázka smerom na vás. Ak máme robiť túto revíziu v strednodobom horizonte, pôjde len o nejaké napravenie alebo zmenu e, viacročného rámca, alebo pristúpite k záväzku že budete skúmať tie priority a že budú zohľadnené a aj tie priority, ktoré sa týkajú financovania v rámci 1A, 1B, že budú, bude to naplnené dostatočnými zdrojmi, tak aby sme dokázali zaručiť hospodárskú obnovu Európy. Ďakujem pekne. Mikael Toiler ako ďalší. Áno, ďakujem pekne, pani predsednička, vážený pán komisár. Vo svojej prezentácii ste správne poukázali na to pnutie medzi jednotlivými oblastiami politík a takisto aj eh, medzi tým financovaním. Tu sú isté požiadavky zo strany členských štátov, ktoré musia pristúpiť k konsolidácii vlastných rozpočtov. Tie volajú potom, aby EÚ prispela takisto k tejto konsolidácii. Preto prvá otázka, aký je váš názor eh, k príspevku smerom ku konsolidácii zo strany EÚ? Druhá otázka vzniká v súvislosti s eurozónou. Je niekoľko nástrojov, makroekonomickej stabilizácie. Doposiaľ som len veľmi malo počul z úst komisie, či sa zamýšľa e, štruktúrne a kohezné fondy e, v budúcnosti silnejším spôsobom zapájať do makroekonomickej stabilizácie. Teda či ich používa na takýto účel silnejším spôsobom. Nechcel by som z tohto miesta kritizovať e, prácu komisára Rena alebo ho spochybňovať, ale bolo by kontraproduktívne, keby E, fondy štruktúrne a kohezne boli pozastavené pre tie krajiny, ktoré sa nachádzajú vo finančných ťažkostiach, keď e, zároveň v princípe tam sa musí udiať makroekonomická stabilizácia. A často v prípade týchto krajín ide o krajiny, ktorých e, hospodárstvo má problém s konkurencieschopnosťou a štruktúrne a kohezné fondy naozaj môžu prispieť k tomu, aby zvýšili konkurencieschopnosť týchto predmetných krajín. A tu by ma zaujímal váš názor a ešte na záver úplne krátka otázka. Ako je možné, že predseda komisie, pán Barozo, zrazu našiel miliardu eur, ktorá má byť použitá na rozvojové ciele v rámci e, zhromaždenia OSN v rámci New Yorku. Ne, nejde o niektoré prostriedky, ktoré by mohli byť použité aj v rámci štruktúralnej a koheznej politiky?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 ako ste správne povedali, rozpočet bude pre budúce roky veľmi obmedzený a diskusia o vlastných zdrojoch je tiež veľmi dôležitá. Myslím, že je potrebné, aby sme zanalizovali, aké sú možnosti v takých transakciách, možnostiach, ako je daňová politika, ale pokiaľ ide o toto obdobie tých 5 rokov, tak som trochu skeptická, ako môžeme štrukturálne fondy adaptovať na to obdobie 5 rokov. A to, čo ma znervozňuje, e, že som sa zúčastnila rozpravy o rozpočte a hlavne o tom, aký je neflexibilný tá extrapolácia medzi tradičnými politikami a tými nazvanými novými politikami, aký je vzťah, ktorý neexistuje s tými novými politikami, pretože obvykle hovoríme o solidarite, o solidárnej pomoci, ale nevieme nejakým spôsobom rozlíšiť, aké sú tie možnosti, keď hovoríme o stratégii 2020 a e, pridanej hodnote Európy, tak práve koheznou politikou by sme mohli podporiť tieto ciele v rámci obnoviteľných zdrojov energií a zelených zdrojov energií a tak ďalej. Pretože sú to práve tie možnosti tých regiónov v e, právom zmysle slova a mali by sme nechať bokom možno to rozdelenie na staré a nové politiky, mali by sme mať taký širší horizont alebo perspektívu. Samozrejme, musíme posilniť koheznú politiku, nájsť nové priority napríklad vo výskume a vývoji. To je veľmi dôležitá priorita a ja dúfam, že na ňu nezabudnete v budúcej rozprave ku kritériám veľmi stručne súhlasím s vami, že HDP by mal byť jedným z hlavných kritérií, ale mali by sme e, sa pozerať aj na výzvy budúcnosti, napríklad na starnutie obyvateľstva a adaptovať aj koheznú politiku na tieto nové výzvy. A na záver by som rada poznala váš názor e, k dopravnej politike. Už sme o nej diskutovali a váš kolega, pán komisár Kalas, prišiel s takými myšlienkami, že by bolo potrebné e, uvažovať o vlastných zdrojoch v dopravnej politike. Čo si o tom myslíte? Thank you. This is... Ďakujem. Vlastne som dostal isté preznamenanie, ako sa bude vyvíjať ďalej e, tá diskusia. Nie je to tak jednoduché, pokiaľ ide o pána Pogana. A neviem, či som to správne Eh, vyslovil, aspoň blízko. Ďakujem pekne za tú toleranciu, z tej odchýlky. Viem, že eh, s tou logikou, ako my pristupujeme k tej revízii, tak dostávame sa pod úroveň tých očakávaní parlamentu. Ale našou logikou bolo prispôsobiť to na Lisabonskú zmluvu bez toho, aby sme museli robiť viacero úprav a modifikácií, ako si vyžaduje nová zmluva. Parlament, a to je jasné stanovisko môjho eh, kolegu Reimera Bögeho, ktorý aj zvyčajne formuluje, formuluje e, z, z jeho pohľadu by išlo politickejšie potvarbenú aktivitu s väčším politickým charakterom. Problém je, a to bude zrejme objasnené zajtra, keď e, Kobu bude hlasovať o pozmeňovacích návrhoch k jeho správe, z ktorých môže vzísť istá indikácia, čo môže znamenať e, také neprispôsobenie, ale politickejšie nabité a revízia pretože nie sme schopní kvantifikovať nové zodpovednosti z Lisabonskej zmluvy. Je tam veľa zodpovedností e, v rámci Lisabonskej zmluvy, ale potrebujeme právny základ na to, aby sme dokázali spraviť takúto kvantifikáciu. Čiže pokiaľ ide o to prispôsobenie sa, alebo to alignment, také nastavenie, tak tým sa dostávame pod úroveň očakávaní Európarlamentu. Ale, čo je už jasné, e, z pozmeňujúcich k rozpočtu za rok 2010 je oblasť služby frontkajšiu činnosť opravný rozpočet e, až do, 9, do rovni 9,5 milióna eur. E, nie je to príliš populárne e, v očiach európskej verejnosti, aby rástli napríklad administratívne náklady, ale to je už prvý spôsob, akým sa prejavuje Lisabonská zmluva, služba pre vonkajšiu činnosť, ktorá bude mať, z, teda z ktorej budú plynúť isté navýšenia ako som už jasne naznačil, aké boli tie, ako jasne som naznačil, aká bude, aký bude vývoj napríklad v oblasti športu, tam je e, prozba zo strany parlamenta a myslím, že tam je priestor na navýšenie aj v roku 2011 a tu očakávam veľmi konkrétne pozmeňovacie návrhy zo strany spravodajcu pre rozpočet. E, vy ste upremili našu pozornosť aj na krátenia, ktoré sú mimoriadne výrazné v kapitole 1 e, v oboch oblastiach 1a a 1b. Tu je paradox medzi deklaráciami a realitou. Zvyčajne všetci tvrdia, hovoria, že Európa by mala vynakladať viac prostriedkov na konkurencieschopnosť, na to, aby zvýšila svoju schopnosť konkurovať. Ale tak, ako to už bolo v rámci rokovaní 2005-2006, e, to bola práve tá najviac krátená časť návrhu. To bola časť, ktorá bola predmetom najmenšej politickej obhajiteľnosti a Napriek deklaráciám došlo tam k najväčším kráteniam, napriek tomu, že sa hovorilo, že mali by sme viac vynakladať na výskum a konkurencieschopnú Európu. Teraz sa deje podobné, pokiaľ ide o tie krátenia, ktoré navrhla Rada, pretože my sme 96% tých eh, navýšení eh, porovnaní 2011-2010 sme sústredili do oblasti 1 a 1b. 96% pretože to, čo sa posúva dopredu a za normálnych okolnosti by to mala byť dobré posolstvo pre Európy, že je to tá súdržnosť, tá kohézia, tá ide dopredu. 2010 by sme mali vynaložiť o miliardu viac v porovnaní s tým predchádzajúcim obdobím. A to isté by malo potom platiť aj na obdobie 2011, 2012 a 2013 Chcel by som obhajiť takýto spôsob navyšovania výdajkov, pretože tie sú investičnej povahy a prispievame ako v rámci malých protikrízových balíčkov a tým multiplikujeme povedzme, efekt tvorby pre nových pracovných miest a to je dobré v časoch a tu riešime otázku pána Tera, e, e, ktorá sa týkala tej kontroverznosti E, úspornosť versus investície alebo konsolidácia. Ale naozaj ten európsky rozpočet by mohol pomôcť, pokiaľ ide o tie investičné prostriedky a dokonca aj v období úsporných opatrení. E, napríklad v Španielsku, vo Veľkej Británii, v Nemecku a z tých ďalších oblastí Európy navrhujú obrovské krátenia. A preto my by sme mohli prispieť k vyplneniu tejto medzery formou štrukturálnych fondov, ktoré sú väčšinou investičné peniaze, ktoré majú multiplikačný efekt, efekt znásobenia, to na adresu aj pána Tera. pokiaľ ide o tú otázku a o tú dichotómiu e, úspornosť versus investície. Mohli by sme e, takúto vec vyriešiť tými e, skromnými peniazmi, ktoré máme v rámci štrukturálnych financií. A neviem celkom presne povedať teraz, e, aký by mohol byť ten zdroj 1 miliardy pre e, vývoj, pre rozvoj, ale my sme tak e, kreatívni, keď vstupujeme napríklad do zmierenia a zmerovacieho konania, keď dokážu nájsť peniaze na Food Aid, na Galileo, na program obnovy, tak naozaj je to o flexibilite, o tom, čo je potrebné a čo by malo byť aj obhajiteľné v rámci tých programov viacročných. Pani Maner. Nechcem sa dotýkať príliš otázky zdaňovania, chcel by som skôr hovoriť o tom ako o vlastných zdrojoch. Že vlastné zdroje a nie zdaňovanie. E, použitie z termínu zdanenie je hrozné, hrozný slovník. E, mali by sme e, sa snažiť o zníženie národných príspevkov priamo z rozpočtov, tak aby sme pomohli ministrom financií v rámci tých procesov konsolidácie oficiálne e, kritizujú vlastne a taký je, taká je situácia. Oni hľadajú nejaké možnosti, ako znížiť e, národné príspevky, tak aby si zjednodušili svoj život, pokiaľ ide o konsolidáciu ich e, financií. Ale čokoľvek je na stole, či už ide o zdaňovanie finančných transakcií alebo akýkoľvek iný nástroj, to vnímajú skôr ako zdroj národného príjmu, ktorý nemá byť, o ktorý sa nemáme deliť s európskym E, s európskym rozpočtom. Čiže je tu takáto, takéto rozdelenie na národný a európsky. Som pomerne skeptický, ale ja budem e, prezentovať tie možnosti neutrálnejším možným spôsobom. Myslím, že súhlasíme spoločne pani Maner, že tých 5 e, rokov by malo byť priestorom na aj niektoré kontroverzné záležitosti v rámci investícií tieto kontroverzné záležitosti delia Európu, nepôsobia ako jedno, zjednocujúci prvok, e, sú zdrojom kontroverzí. V rámci toho 5-ročného obdobia by sme naozaj reálne mali vstúpiť po dvoch rokoch e, do nových kôl rokovaní na základe veľmi takého, takého úvodného, úvodných aktivít v rámci finančného výhľadu tretí, štvrtý rok, to, to, je, obdobím, to je obdobie, kedy eh, tie programy naberajú na rýchlosti a kedy sa dostavujú niektoré konkrétne výsledky. Čiže ja som teda priateľom 5-ročného cyklu. To je vec, ktorá bola umyselne eh, zvolená po istom teste, po, tej finanč- po tom finančnom výhľade, vtedy sa hovorilo o 5 rokoch a argument Reimera Begeho znie, že by sme sa mali prispôsobiť mandátu parlamentu, teda funkčnému obdobiu. E, ja navrhujem, aby, e, teda som navrhoval, aby sme z, e, predlžili funkčné obdobie parlamentu na 7 rokov a takto by sme to mohli prispôsobiť aj tej finančnej oblasti, ale nebolo to zohľadnené z toho či dôvodu 2012-2020. Pokiaľ ide o túto novú stratégiu, je to pomerne umelo nastavené, čiže príliš tam nezvyšujeme, my len identifikujeme tie výdavky, ktoré napomáhajú inteligentnému, inkluzívnemu a ekologicky zameranému rastu, namiesto toho, aby sme navyšovali rôzne kategórie výdajkov ale pokiaľ ide o budúce prispôsobenie výdavkov so stratégiou 2020 alebo na stratégiu 2020, to by malo byť súčasťou nového nastavenia európskeho rozpočtu. Ja som jasne povedal, že som e, za integrovanú politiku súdržnosti. E, sú tri oblasti, kde, sa, kde je jasný pokus o väčšiu nezávislosť e, s výnimkou teda Európskeho sociálneho fondu. Jednou oblasťou je doprava pre európske siete Druhou oblasťou je oblasť energetiky a treťou oblasťou je oblasť klimatických, oblasť klimatických zmien. Ja budem obhajovať integrovaný prístup a budem sa snažiť o nájdenie prostriedkov v rámci teritoriálnej súdržnosti. Nebudem, sa, nebudem chcieť, aby sa to rozdrobilo do príliš veľkého počtu fondov, pretože tým sa zvyšujú administratívne náklady ak sme za polonezávislé orgány, tak e, okamžite z toho e, vyplýva nevyhnutnosť eh, samostatného riadenia aj správnych nákladov, a teda administratívnych, a to nie je príliš eh, populárna vec eh, v súčasnosti. Opäť smerom na pána Tojera. Najjednoduchší spôsob, ako riešiť európske projekty, je formou administratívnych výdavkov. Aj napriek tomu, že s tým sa nestotožňujú európsky občania, pretože to nie je ten, tá najväčšia časť toho rozpočtu, toto nejakým spôsobom môže podkopať tú kredibilitu európskeho projektu a nie len rozpočtu. John Bafta. Uh, Ďakujem, pani predsednička. Príjemné popoludne. Pán komisár Levandovský, minulý týždeň eh, sa stretlo sedem oblastných rád v rámci Velsu a diskutovali o otázke využitia EÚ fondov po 2013 a podpísali deklaráciu, ktorá má byť prezentovaná budúci mesiace. Hovorilo sa tam o viac ako 100 miliónoch eh, eur, ktoré majú byť investované v rámci tohto obdobia. V prípade, že bude stiahnuté akákoľvek financie eh, v rámci návrhov EÚ, toto by malo vplyv asi na 39 projektov a to by viedlo takisto k stratám zamestnanosti. 58 eh, projektov eh, bolo zriadených v rámci tohto fondu a takisto ďalších 8 e, v rámci sociálneho fondu. Asi 1200 e, pracovných miest závisí na, týchto programoch a boli vytvorené pod záštitou týchto programov. Asi 6% tvorí práve táto výdavková časť a je to na úrovni asi 50 miliard eur. Ale keď si to dáme do kontextu 1 triliónu eur, ktoré boli zaviazané Grécku a iným krajinám, ktoré majú viesť k záchrane eurozóny. E, v Spojenom kráľovstve asi 60 miliard budeme krátiť v nadchádzajúcich rokoch, ak to budeme obrovský vplyv na Wales, e, kde strata výrobného sektoru viedla k strate zamestnanosti, tak aby sme boli schopní teda toto sú tie prvé miesta, ktoré, budú, ktoré pôjdu bokom. Wales čelí e, veľkej veľkým ťažkostiam, máme veľkú mieru nezamestnanosti. Všetci vo Velse sa podielajú na financovaní e, rastúceho deficitu v rámci EU a my to potrebujeme veľmi, veľmi výrazne, tieto prostriedky, ktoré dávame EU, potrebujeme na udržanie nášho obyvateľstva. Nechceme teda ohrazovať e, Wales a, a ešte aj vzhľadom na fakt, že sme druhý najväčší čistý prispievateľ pre EU. Čiže krajina, ktorá je už silne postihnutá z pohľadu hospodárskeho a vynavrhujúci teda návrh, aby ďalej trpela v rámci tejto stratégie 2020. Navrhujem, aby sa najskôr spravila štúdia vplyvu zo strany komisie tak, aby e, sa zamedzilo akémukoľvek negatívnemu vplyvu, pokiaľ ide o stiahnutie ďalších financí a aby bol stanovený rámec podpory a aby sme tým e, zabranili tomu, že Wales sa zosunie do nejakého marazmu e, hospodárskeho. Ďakujem a pani Ramona Manescu, nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem pekne. Rada by som poďakovala pánovi komisárovi za jeho úvodné vystúpenie. A rada by som tiež povedala, že som spokojná, že môžem skonštatovať, že zdieľate môj názor, podporujete miestne a lokálne samozprávy, podporujete koheznú politiku a som veľmi rada, že e, v tomto bode môžeme rátať s vašou podporu. A keď ste vyjadrili túto podporu miestnych a lokálnych samozpráv, rada by som dodala, že je potrebné viacej investovať do vzdelávania e, štátnych zamestnancov v týchto štruktúrach pretože sú to práve oni, ktorí sú priamo implikovaní do riadenia operatívnych programov v koheznej politike. Rada by som sa vás spýtala, či si myslíte, že komisia a vy sám môžete podporiť projekt, v rámci ktorého vzdelávania výchova e, výmena dobrých skúseností medzi predstaviteľmi viacerých regiónov, či by to mohlo skutočne prispieť k zlepšeniu riadenia alebo áno, teda riadenia využívania týchto kohezných a európskych fondov. Ďalšia otázka. sa týka potreby uchovať koheznú politiku ako kľúčový faktor rozvoja EÚ. Vy sám ste to potvrdili v súlade so stratégiou pre Európu 2020. Kohezná politika nie je nejaká charita, netýka sa len sa solidarity, ale aj rozvoja, koherentného, účelného rozvoja jednotlivých regiónov, aby sme odstránili rozdiely medzi nimi a rada by som poznala vaše stanovisko k budúcnosti koheznej politiky z rozpočtového hľadiska. E, je podľa vás potrebné uchovať rovnaký rozpočtový rámec, e, čo by znamenalo, či treba zachovať tie princípy a pridelené finančné prostriedky na koheznú politiku, alebo máte inú víziu a ak je tomu tak, aká je. Ďakujem za pozornosť Pani Manesku, pre vašu informáciu, je koordinátorkou pre skupinu ALDE. A teraz... Pani Krel, ďakujem pekne. Pani predsednička, pán komisár, e, som rada, že vás môžem privítať tu na našom výbore. Dúfam, že toto predznamenáva dlhú spoluprácu našu, pokiaľ ide aj pri, o prípravu budúcej politiky súdržnosti, teda medzi nami. Chcela by som sa venovať trom záležitostiam. Ja osobne nemyslím si, že opatrenia zamerané na sankcie smerom na členské štáty, ktoré sa týkajú ich e, teda ich politiky povedzme v oblasti športu, alebo že, že je možné merať to e, opatreniami, teda merať to kritériami politiky súdržnosti. Uvažujete o iných opatreniach ako opatreniach tohto charakteru, alebo je to z toho dôvodu, že teraz to je po vetri, tak povediac, a politika súdržnosti tvorí veľkú súčasť e, európskeho rozpočtu? Je to len isté takáto mechanická záležitosť. Druhá otázka. Už ste dali istú polovičnú odpoveď na otázku dopravy. Ja sa obávam, že to, e, čo počujeme e, v súčasnosti zo strany komisie v tejto súvislosti, že ide stále o silnejšiu sektoralizáciu politík a nakoľko sa tie peniaze množia veľmi zvláštnym a záhadným spôsobom, tak e, snažíme sa aj v rámci politiky súdržnosti e, vyčleniť prostriedky na tieto odvetvové záležitosti e, doprava, potom je tu napríklad energetická efektívnosť, klimatické, ochrana klimatická a to všetko spadá pod tú politiku súdržnosti. Teraz komisia pripravuje isté podklady. E, vy sám budete podporovať takúto sektoralizáciu alebo poviete potom v rámci kolektívneho grémia na komisii, že nie, nechcete takýto vývoj. A po tretie, doba trvania. Myslím si, že tu na výbore e, veľká väčšina hovorí o tom a za to, teda, že má to byť najmenej 7 rokov v porovnaní s návrhom 2x5 rokov, e, ktorý prednedávnom na plénom zasadnutí prezentoval predseda komisie pán Barozo. Aj to sa mi zdalo celkom v poriadku, pretože je to dostatočne dlhé na to, aby bola robená riadna politika pri viacročných programoch, ale že je to aj dostatočne krátke na to, aby sme dokázali pružne reagovať. Čiže ani tých 2x5 rokov nebolo príliš nápomocných, pretože by to vedlo k istej zápche, tak povediac. A Aká je, aké je vaše stanovisko, aká je vaša predstava osobná? Ďakujem. Ďakujem. <clears throat> Nech sa páči, pán komisár. Ďakujem. To sú skutočne silné argumenty v prospech eh, územnej aj eh, koheznej politiky e, na základe skúseností Walesu. Myslím si, že keď hovoríme o budúcnosti regionov e, Spojeného kráľovstva, nemôžeme zabúdať na Wales, ale čo sú špecifické e, prvky e, tohto regiónu z tých 271 e, regiónov, ktoré máme v Európe? Myslím si, že dnes máme pomerne ucelený obraz získaný na základe viac menej rovnakej metodológie. Pokiaľ ide o otázku pána Manesku, to všetko nestačí na to, aby sme zabezpečili, že bude táto kohezná politika vždy 100% vychádzať z e, rovnakej metodológie, ale okrem štatistických a ďalších prvkov e, je potrebné snažiť sa e, nájsť dobrú reakciu s reakciou aj na tie územia, ktoré zodpovedajú 75 až 100 európskeho priemeru. Takisto musíme myslieť na e, mestské oblasti. A keď hovoríme o e, otázke Walesu, ako získať e, európsku podporu. Berlínska metodológia je v poriadku, pokiaľ sa vnesú dve zmeny. Nemôžeme e, strátiť podporu Španielska Rakúska. Nemôžeme stratiť podporu Rakúska a Nemecka, ale stačí navštíviť Nemecko, aby ste videli, aká citlivá je otázka východných e, častí e, Nemecka, ale je tu aj veľa ďalších regiónov Európy, ktoré čakajú na ponuku, aby sa stali užívateľmi koheznej politiky. A pokiaľ chceme dosiahnuť dohodu v roku 2012, nemôžeme si dovoliť e, e, prehrávať. Je potrebné, aby sme našli dohodu 27 krajín a nemôžeme si dovoliť, že stratíme, e, že niektoré krajiny, je potrebné, aby sme tú ponuku správne naformulovali a pokiaľ vychádzame z tejto základnej filozofie. To znamená, že nesmieme tu mať krajiny, ktoré by e, ťahali za kračí koniec, tak e, je potrebné, aby sme E, proste sa snažili dosiahnuť tento cieľ, ale myslím si, že v časti som odpovedal na vašu otázku týkajúcu sa metodológie, ale pokiaľ ide o to, čo povedal pán Manesku, myslím si, že berlínska metodológia by mala byť základným predpokladom pre budúcnosť, ale s istými modifikáciami. E, aglomerácie znamenajú akumuláciu veľkých problémov a je potrebné, aby sme našli nejakú, nejaké riešenie pre veľké aglomerácie. Eh, predovšetkým zo strany regionálnej politiky, ale takáto je skutočnosť. V veľkých aglomeráciách dochádza k veľkej akumulácii skutočných problémov, ktoré sa musia takisto riešiť so skromnou pomocou európske, z európskeho rozpočtu. Ja e, som už vyvolal isté problémy, keď som e, urobil isté vyhlásenia týkajúce sa budúcnosti, ale e, prvá finančná perspektíva Delors číslo 1, e, kohezná politika predstavovala vtedy 17 alebo 16 v súčasnosti je to 36 čiže došlo k vývoju. To isté možno povedať o polnospodárstve. Nie je jednoducho možné, e, aby sa rovnaký vývoj zaznamenal v oblasti výdavkov do polnospodárstva. Tu musíme jasne povedať, že je potrebné skôr hľadať peniaze pre výskum, pre globálnu konkurencieschopnosť Európy, ale nechcem vstupovať do tejto diskusie na tomto mieste a dokonca po tejto vete očakávam, že ma pozve aj výbor Agri. Ale ak máme obhajovať európsky rozpočet, musíme nájsť veľmi dobrý pomer či rovnováhu medzi jednotlivými typmi európskych výdavkov. A je potrebné e, snažiť sa nájsť aj odôvodnenie, ktoré by bolo priateľné pre všetkých 27 krajín, aspoň pokiaľ ide o najväčšie e, výdavkové oblasti. Pani Krls, pokiaľ ide o sankcie, toto je otázka súvisiaca s korekčným mechanizmom, ktorý by pôsobil preventívne, vychádzajú článku 126 Lisabonskej zmluvy. Myslím si, že to je menej kontroverzný výklad Lisabonskej zmluvy, ale obmedzujú sa len na eurozónu. A ak my chceme balík, ktorý by zabezpečil disciplínu všetkých 27 eh, členských štátov, musíme eh, sa dotknúť rozpočtu ale opatrne. Máte pravdu v tom, že v čase e, recesie, keď e, nedisciplinovaným členom, ako je napríklad Grécko, e, im pomáhame kohiznou politikou, tak by to mohlo byť ešte horšie, pokiaľ ide o ich schopnosť pre budúcnosť. Ale sú to veci, ktoré sa nemôžu, ale sú to veci, ktoré sa môžu diať okamžite, ako je napríklad e, pozastavenie e, e, viazaných rozpočtových prostriedkov a tak ďalej, ale takisto je potrebné, aby sa zabezpečila istá flexibilita, pokiaľ ide o ukladanie sankcií. To sa musí diať veľmi citlivo, tak aby sa ďalej nezhoršovala ekonomická situácia krajiny. Uh, toto eh, povedal aj pán Tojre, ktorému som v prvom kole odpovedi neodpovedal. Ale musíme z tej krízy vyvodiť isté ponaučenie a to nie len pokiaľ ide o preventívne, ale aj nápravné opatrenia. Ako sa teda vyhnúť tomu, aby sa uh, E, zhoršila situácia tých oblastí, e, ktorým boli uložené sankcie. To je ďalšia vec, ktorú treba e, riešiť ja som veľmi proti dezintegrácii či sektorizácii európskeho rozpočtu, predovšetkým v súvislosti s regionálnou politikou, ale je nevyhnutné, aby sa zvýšila viditeľnosť Európskeho e, hospodárskeho a sociálneho fondu, pretože aj v stratégii Európa 2020 sa hovorí o tom, že je potrebné isté garancie týkajúce sa tohto fondu, ale e, tu e, treba e, hovoriť aj o dopravnej politike. Po piatich rokoch by malo dôjsť k revízii, ale skutočnej revízii. Ja môžem súhlasiť s eh, modelom 5 plus 5 s tým, že uprostred obdobia sa bude konať revízia, ale s tým, že budú vyčlenené isté rezervy pre budúcnosť, pretože pre, bez rezerv v rozpočte nemôžno hovoriť o revízii, pretože na základe revízie môže dôjsť k presovaniu v rámci rozpočtu. A eh, ja sa troška inak tej revízii revízie obávam, pretože e, myslím si, že ďalší finančný výhľad by sa mal e, prijať v klíme, ktorá je veľmi pesimistická a e, dokonca možno euroskeptická, čo nie je dobrý základ pre racionálne diskusie o budúcnosti. A toto je súčasť toho môjho problému s modelom 5 plus 5. E, vážení kolegovia, e, prihlasili sa nám siedmi rečníci, máme však len 20 minút. Prosím, aby ste hovorili veľmi stručne. Nech sa páči prví traja rečníci z tejto várky. E, ďakujem, budem skutočne e, stručný, pretože chcem položiť niektoré konkrétne otázky pánovi komisárovi. Ďakujem vám veľmi pekne za túto veľmi otvorenú výmenu názorov Myslím, že sa to veľmi blíži nášmu vlastnému hodnoteniu a som rád, že tu zastupujete vo svojej funkcii nový členský štát, lebo e, vidím, že vám je jasný veľký vplyv e, koheznej politiky pre naše krajiny. Chcel by som povedať, že my všetci si si vysoko ceníme doterajšie výsledky európskej koheznej politiky. Samozrejme, nie je to šipková ruženka, stále sa vyvíja, ale vidíme tu istú snahu o zníženie váhy tejto politiky. Pokiaľ ide o jej zniženie, pokiaľ ide o jednu miliardu eur v platbách, toto je platobných pro, rozpočtových prostriedok. Toto je jednoznačne negatívne nielen z hľadiska e, rozpočtových dôsledkov, ale ako politický signál. My tu vidíme isté známky e, klímy frustrácie a mňa znepokojuje to, že táto klíma e, vedie k akému si e, potlačaniu významu solidarity čo sa v niektorých kruhoch začína pocitovať ako e, nadávka skôr. Takže e, táto kohezná politika je e, ako si skúškov, pretože nedostatočná solidarita e, E, môže byť pre Úniu v budúcnosti nebezpečná. A pokiaľ ide o tie krajiny, ktoré by mohli ťahať za kratší koniec, e, dúfam, že týmito krajinami nebudú nové členské štáty. Markus Piper, ďakujem pekne. Najskôr krátka pripomienka k hrubému národnému produktu. Je naozaj upokojujúce to, čo ste povedali, pán Levandovský z pohľadu komisie, lebo v opačnom prípade by to bolo tak, že by profitovali tí, e, ktorí najkreditavnejším, najkreditavnejším spôsobom využívajú a pokrývajú štatistiky a e, to by e, potom bolo v neprospech tých, ktorí to myslia dobre. Mám otázku, ktorá sa týka mechanizmov alebo sankčných mechanizmov v porovnaní s niektorými ďalšími, s inými. Teda ja som zástancom názoru, že by to malo byť automaticky nastavované a to nie len pri prostriedkoch, ktoré idú zo súdržnosti, ale v všetkých e, fondoch EÚ. E, ešte keď si vezmeme do úvahy, že už teraz v rámci Fondu súdržnosti máme túto možnosť, len nevyužívame a keď takéto niečo tam máme, tak automatizmus takéhoto typu by sme mali e, zaviesť. Fond na záchranu, ten je časovo ohraničený na 3 roky. Čo sa potom stane? a chceli by ste sa chopiť eh, tej požiadavky, ktorá vychádza z ekonu v tejto chvíli, že napríklad eh, že sa bude uvažovať o bankrote alebo teda o konkurze eh, štátnom a že sa umožní krajinám na novo naštartovať napríklad, že v rámci takéhoto procesu insolventnosti alebo teda konkurzu. Aký je váš názor? Ďakujem. Sean, wherever you are. Sorry, wrong place. Uh, prepačte, ale presadal som na iné miesto. Ďakujem pani predsedajúca a ďakujem aj pánovi komisárovi za jeho otvorený a vystižný um, prejav uh, a opis situácie. Súhlasím s tým, že v prvom rade potrebujeme vlastné zdroje na európskej úrovni a myslím si, že nikdy nebudeme schopní hovoriť jedným hlasom, pokiaľ nebudú vytvorené isté nástroje, ktoré by nám pomohli dosiahnuť akési nezávislé financovanie. E, a pokiaľ ide o tieto nástroje, ktoré by sa mohli na tento účel použiť, e, môžu to byť e, napríklad euroobligácie alebo podobné nástroje. Pán komisár hovoril aj o možnosti, e, že sa zníži e, rozpočet. E, myslím si, že v súčasnej dobe treba hovoriť o tom, o koľko by sa mohol tento rozpočet znížiť a to isté, pokiaľ ide o kohezné financovanie HDP, to je v súčasnosti horúci zemiak. Tu by som chcel položiť otázku, či vidíte, e, za akých okolností by mohli aj iné faktory než HDP vstúpiť do hry. A ďalšia otázka. E, podpora cestovného ruchu bola zahrnutá ako e, oblasť, kde by mohla mať Európska únia aspoň nejaké kom, kompetencie. Chcel som sa spýtať, ako to chcete e, zaradiť e, na program, najmä pokiaľ ide o ekonomické dôsledky podpory e, športu a cestovného ruchu. A takisto, pokiaľ ide o sedemročný mandát, myslím si, že sedemročný mandát je ideálny. Lutujem, že nebol zahrnutý aj pre parlament do Lisabonskej zmluvy. Ďakujem. Ďakujem. Ešte mám jednu možnosť. Dám slovo ešte jednému rečníkovi. E, ďakujem, pani predsednička, e, pán komisár, e, váš kolega Johannes Hahn verejne vyhlásil, že na jednej strane by sa mali preskupiť jednotlivé európske fondy a na druhej strane by sa mala zmeniť zacielenosť e, politiky regionálneho rozvoja smerom k veľkým mestám, k metropolám. E, chcel by som teda položiť otázku, ako sa to všetko prejaví na rozpočte. Či pre regióny cieľa 1 a cieľa 2 budeme E, sledovať alebo zaznamenáme zníženie rozpočtových prostriedkov. Ja som čítal nejaké rozpočtové dokumenty, v ktorých sa hovorí, že pokiaľ ide o rozpočtové prostriedky pre cieľ 1, e, tak došlo k zníženiu. A pokiaľ ide o e, koheziu a pokiaľ ide o pomoc regionom, ktoré zaznamenávajú ťažkosti, oblasti bolo by potrebné, aby e, sa znižil, znižilo ich zaostávanie za e, tými regiónmi, ktoré sú zaradené do cieľa 2. E, nech sa páči, pán komisár. E, ďakujem vám za e, vaše otázky. Ja teraz mám trošku časový e, tlak, čiže musím si vybrať odpovede na otázky, na ktoré odpoviem. To je moja výhoda. Pokiaľ ide o otázku pána Kirilova a to, aké argumenty možno použiť, Aká je súčasná klíma? Európsky rozpočet sa vníma ako rozpočet pre eurokratov a je potrebné, aby sa eh, lepšie predával tento rozpočet nielen e, študentom programu Erasmus a mimovládnym organizáciám, ale aby sa e, zdôraznila podpora regionálneho rozvoja, zamestnanosti a tak ďalej. Ide o to, aby sa zlepšilo fungovanie nástrojov na uh, úrovni spoločenstva. Ide o peniaze, ktoré, pretože to skutočne sa to vníma ako peniaze, ktoré slúžia eurokratom v Bruseli. Pokiaľ ide o otázku pána Pipera uh, eh, týkajúcu sa sankcií, pokiaľ tieto sankcie majú byť účinné, tak uh, Eh, mali by byť eh, uplatňované s istou toleranciou, ako tomu bolo v roku 2000, ale nie, nie, to byť príliš rigidné. A to je otázka pani eh, Kre, odpoveď pani Krel, že môže sa stať, že sankcie nezlepšia disciplínu. E, E, tie sankcie sa ukladajú ministrom financií a nie konečným príjimateľom a e, sankcie by sa nemali týkať iba kohézie, ale mali by sa týkať všetkých prevodov finančných e, prostriedkov. Možnosť ukladať e, sankcie na základe existujúceho nariadenia sa nikdy riadne nevyužívala s istými výnimkami, ako je napríklad Bulharsko, ale tam to malo iné dôvody. Ako Obyčajne politická vôľa ukladať e, sankcie je e, veľmi dôležitá. Čiže e, malo by to byť takmer automatické, ale nemalo by sa to vzťahovať na tie oblasti, kde by sa mohla situácia vzhľadom na uloženie sankcií ešte ďalej zhoršiť. Čiže treba tento nástroj aplikovať citlivo. A teraz, pokiaľ ide o stabilizačný mechanizmus, myslím si, že že eh, pri najmäšom začiatku také bolo aj nemecké stanovisko, aby eh, Nemecko nemuselo platiť eh, alebo nebolo vystavené riziku, že bude platiť aj za iných, aby nebolo zodpovedné za pôžičky, ktoré dostanú iní. Teraz, doteraz to platilo na tri roky, ale nie je tu žiadny e, oficiálny dôvod alebo požiadavka, aby sa predlžilo toto obdobie. E, e, očakávam, že môžu byť prijaté nejaké iniciatívy, ale len za predpokladu, že aj iné krajiny než Grécko požiadajú o peniaze Mohlo by sa totiž stať, že by sme boli konfrontovaní s nevyhnutnosťou predlžiť tento trojročný interval tohto mechanizmu, ale dúfajme, že Grécko na základe aktivizácie mechanizmu e, zlepší svoju situáciu e, a e, teda očakáva sa, že e, príjimateľ bude splácať svoje úvery, ale teraz bol prijatý na tri roky osobitný mechanizmus. Pán Kelly položil celý rad otázok, ale e, pre mňa je lepšie sa skôr s ním stretnúť, skôr na dvojstrannej báze, než hovoriť E, pred výborom, pretože vy ste začali otázkou vlastných zdrojov, ktorá je mimoriadne kontroverzná. Uh, ja eh, by som na to radšej teraz nereagoval, aby som eh, náhodou nedal dôvod pre ďalšie titulky v tlači, že Európa znova eh, siaha hĺbšie do vrecka, aby mohla financovať svojich eurokratov či byrokratov. Ja si myslím, že v dlhodobejšom meradle sa bude sledovať istá stabilita aj na základe vlastných zdrojov, ale Ehm, eh, Hamilton, jeden z otcov zakladateľov Spojených štátov, povedal, že pokiaľ vo Washingtone budete závisieť iba od príspevkov, nikdy nezabezpečíte eh, správne riadenie ekonomiky. Ako vieme, pán Brown nedávno na to replikoval, keď povedal, že naposledy sme sa, keď sme sa snažili eh, zaviesť nové dane, prišli sme o Ameriku poriadku. E, toto bola reakcia pána Brávna na e, túto, na toto vyhlásenie Hamiltona. Prosím, aby ste ma brali, eh, aby ste boli voči mne tolerantní, pretože vidím, že Danuta tu už naznačuje, teda, že mm, máme málo času, takže som pripravený s vami hovoriť bilaterálne. Teraz na eh, otázku pána Oro. Eh, hovorí sa teraz o mm, vytvorení mechanizmu pre aglomerácie, pretože veľké aglomerácie, vrátanie Varšavskej, nemajú cieľ jeden, e, čiže malo by sa použiť nejaké iné e, technické riešenie. Nemôžem dnes povedať, akú štruktúru by malo mať, ale po roku 2013 by mala kohezná politika sa zamerať aj na problematiku aglomerácií. Na teraz e, by som chcel odkázať na strategický dokument o kohezii, ktorý by mal byť uvedený zverejnený v novembri, najneskôr decembri a v tomto strategickom dokumente o kohezii po roku 2013 by sa mali uviesť riešenia, na ktorých teraz e, sa v komisii pracuje a Johannes Hahn ich plne podporuje. Vlastne bola to jeho myšlienka e, Ehm, pretože e, Viedeň je takisto miestom, ktoré zdieľa tieto problémy aglomerácií. Ďakujem vám však za vaše otázky a ďakujem pánovi Kelimu za to, že e, toleruje, že nemôžem odpovedať na jeho, jeho otázku o vlastných zdrojoch, ktorá je e, veľmi citlivá. Máme ešte štyroch rečníkov, veľmi stručne koordinátor pre skupinu EPP v, vo výbore REGI, potom pani Šreter, pani vicekoordinátorku za, koordinátorku za zelených a e, ďalších. Ale prepačte, lebo my už zasahujeme do ďalšieho bodu, takže buďte veľmi struční. Ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že by bolo veľmi užitočné, keby sme k tomuto bodu mali ešte ďalšiu diskusiu. Dnes sme si e, vypočuli mnohé informácie. Hovorili ste o potrebe účinného plánovania na ďalšie obdobie, o tom, že ďalšie programové obdobie e, bude e, obdobím, kedy sa budú prejavovať tie zmeny, ktoré sa v rámci urobili v poslednom období. často sme hľadali najmäšieho spoločného menovateľa a niekedy aby sme pokračovali príliš rýchlo, či postupovali príliš rýchlo. Uh, Hovorili ste o plánovaní. Myslím si, že je veľmi dôležité, že ste hovorili o potrebe vyvodiť ponaučenie z predchádzajúceho obdobia. Ešte dôležitejšie je však to, že pred niekoľkými rokmi pracovná skupina vypracovala uznesenie, v ktorom sme načetli našu víziu regionálnej politiky. A je pravda, že už nemôžeme akceptovať polovičaté riešenia. Myšlienka realizovať regionálnu politiku v Európe musí vychádzať z predpokladu, že sa bude vzťahovať na všetky regióny. Hovorili ste o potrebe investícií a rozvoja a toto je to, čo by sme mali teraz posudzovať. Musíme posudzovať nové výzvy. Ja nechcem vyznieť negatívne, ale Napriek tomu, že e, sa znižuje dostupnosť finančných prostriedkov, je treba pokračovať v podpore e, regionálneho rozvoja. Ja si nemyslím, že by sme mali teraz e, vyberať peniaze z jednotlivých fondov. My sme boli aj v parlamente proti myšlienke dopravného fondu. Mám dve otázky. Poprvé, hovorili ste o veľkej cezhraničnej infraštruktúre a investíciách, ktoré neboli doteraz dostatočné. A pán Barroso hovoril o novom projekte, bonskom projekte vo svojom prejave o stave únie. Čiže môžete hovoriť o tomto projekte? Áno, veľmi stručne a veľmi konkrétne otázky z mojej strany. Najskôr ale pripomienka eh, k téme sankcie. Myslím si, že to ide úplne mimo, eh, keď sú, majú byť využívané štruktúrne fondy na to, aby eh, sme realizovali makroekonomické sankcie. Súhlasím s pánom Tolberom tejto záležitosti. A otázku, ktorú mám, tak tá otázka sa týka tých rokov Pochádzate teda z výboru pre rozpočet, ten zohráva naozaj eh, veľmi dôležitú úlohu a tam sa rozchádzajú názory. Hovorí sa o tom, eh, že 5-ročný rytmus nie je možný z pohľadu štruktúrálnych politík, ani z pohľadu príprav v rámci tohto parlamentu, ani z pohľadu regiónov. Čiže je to jednoducho nemožné mať takýto 5-ročný rytmus a myslím si, že tá diskusia by bola náročná, ale ja neviem si predstaviť, že by vôbec sa presadila takáto myšlienka. Som pomerne dlho už v tomto parlamente. A 94 až 99 bolo takéto 5-ročné obdobie a bolo to eh, dané bokom, pretože to nedávalo zmysel. Bolo to zrušené. Mám ale teraz konkrétnu otázku. V súčasnosti sú tu inovácie, ktoré súvisia s ring financing, v rámci prebiehajúceho obdobia. Počula som, že komisia blokuje e, v prípade, e, že sú tam isté inovácie zo strany regionov. Aká je vaša pozícia? Je to veľmi relevantné z pohľadu roz- tvorby rozpočtu. A napríklad sa to týka aj otázok projektov e, obnoviteľných zdrojov a takisto sanácie budov aký je tam postoj komisie. Zaoberá sa tým, alebo povie jednoducho, že to e, nepasuje do toho nariadenia a tým pádom je tá téma vybavená. Druhá otázka sa vzťahuje na ISO. Je známe, že vy sa e, pokúšate o to, aby e, pre ďalšie legislatívne obdobie bola zjednotená tá finančná a legislatívna časť my vnímame takýto pokus ako veľmi kritický eh, z pohľadu výboru REGI. Podľa mňa to nefungovalo, takýto pokus o zlúčenie, hlavne pokiaľ ide o tých eh, malých nositeľov projektov. Robili ste štúdiu realizovateľnosti, akým spôsobom to ovplyvní malé eh, projekty, alebo jednoducho robíte to centrálnym spôsobom a snažíte sa o centrálne riadenie. Ďakujem. Olžich Vlasák. Ďakujem, Olžich Vlasák. Ožich a potom Ricardo. Ďakujem za slovo. Ďakujem za slovo, vážený pán komisár. A ja som veľmi rád, že môžeme s vami diskutovať a že cítite dôležitosť politiky súdržnosti. Je potrebné si uvedomiť, že ak chceme naštartovať v súčasnosti hospodársky rast, musíme sa pozrieť, kde sa tvorí a ak 70 až 80 európskeho HDP tvorí oblastí veľkých miest a veľkých mestských aglomerácií, tak si tiež musíme položiť otázku a spýtať sa týchto miest, či nepotrebujú pomoc, či nemajú nejaké problémy. Preto sa pýtam, ako budeme do budúcnosti dodržiavať partnerský prístup, ktorý sa všade prezentuje a ako zaistíme, že sa spýtame týchto municipalít, čo potrebujú, kde sú problémy a v čom by potrebovali pomôcť. Druhá otázka. Ide o realizáciu úspor. Súvisí to s energetickou bezpečnosťou, sebestačnosťou a ak chceme niekde ušetriť, tak sú to práve mestá, ktoré môžu za málo investícií veľa ušetriť, či už ide o ekologickú dopravu, zateplovanie budov alebo o mestské osvetlenie preto sa pýtam, či do budúcnosti budeme tieto fondy pre mesta navyšovať, alebo či ostanú v rovnakej úrovni. A na záver by som nadviazal na pani Ramonu Manesku, ktorá sa pýtala, podľa mňa je to tiež veľmi dôležité, na akési školenie pre zastupiteľov, teda pre miestne a mestské samozprávy. My sme e, dlho diskutovali o Erasme pre zastupiteľov, pre členov mestských zastupiteľstiev. Aký je váš názor na podporu tohto nástroja? Ďakujem za pozornosť. A Ricardo ako posledný, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem, pán komisár, že ste tu dnes medzi nami na dnešnom zasadnutí vo výbore. Poprvé, ja si myslím, že tento parlamentný výbor má spoločné stanovisko, pokiaľ ide o rozpočet a zajtra budeme hlasovať o ústnej otázke, ktorú položíme na budúcom pléne. A v treťom odseku tejto otázky hovoríme, že regionálna politika EÚ, ktorá má byť solidárna a adekvátne financovaná, tak je nevyhnutná na to, aby sme dosiahli územnú, sociálnu a hospodárskú súdržnosť. Túto politiku budeme ďalej raziť a podľa toho, čo som si to vypočul, tak podporujete tento názor aj vy. A ešte jeden komentár. Vypočul som si tu vety, ktoré som chcel okomentovať vzhľadom na to, že v Európe kraluje pesimizmus, že je tu nejaký skepticizmus, že sa hovorí o tom, že európsky rozpočet, že sú to peniaze pre eurokratov, že je moment, aby sme boli jednotní v Európe a že administratívne výdavky nejakým spôsobom podkopávajú ten európsky projekt. E, tieto e, vety e, sa teda nachádzali vo vašom prejave a ja by som v rámci týchto možností vlastných zdrojov a tak, o ktorých ste nechceli hovoriť a možno nebudete teda odpovedať na moju otázku, ale o možnosti týchto vlastných zdrojov, že by sme ich určili práve na fondy a kohezné politiky, na politiky životného prostredia a aby všetci Európania videli, ako tieto vlastné zdroje idú na sociálne politiky, ktoré sú v prospech európskych občanov a to práve tých, ktorí sú v horšej situácii. A na záver konkrétna otázka makroregióny. Myslíte si, že v budúcnosti alebo uvažujete o tom, že tieto makroregióny budú mať konkrétne rozpočtové položky? Ďakujem za pozornosť. Ďakujem za všetky. Ďakujem za vaše pripomienky, pán Fan Nistelrooy. Ja len potvrdzujem, tú záležitosť, ktorá sa týka multilevel governance v rámci regionálnej politiky. To je teda môj názor. Ale tak ako už e, bolo cítiť v otázkach pani Manesku, ide o istú krivku učenia sa v rámci e, miestnych a lokálnych administratív a ide aj o šírenie dobrých modelov programovania e, kultúry auditov a je to predovšetkým e, potrebné e, v rámci tej tzv. postkomunistickej časti Európy, kde problém e, dobrej kvality štátnych úradníkov a štátnej správy je dôležitý a kde tá kultúra auditov a programov je jedným, jedným z jednou z výhod nad rámec takej viacvrstovej regionálnej politiky. Ďalej sa hovorilo o euro, obligáciách, ktoré spomínal aj pán Barozo v rámci svojho príhovoru o stave únie. Je to iný typ, ako bol typ Junckerov, teda Junckerových obligácií. Išlo o pôžičky pre krajiny v problémoch v Junckerovom ponímaní. To ponímanie komisie e, hovorí o tom, že rozpočet bude využívaný ako zábezpeka, ako kolaterál a budú poskytované pôžičky nízkouročné pre krajiny, ktoré potrebujú takúto podporu. Baroz hovorí o tom, že využije sa rozpočet na to, aby boli kryté napríklad transeurópske siete, a to nielen pre oblasť dopravy, ale aj pre oblasť energetiky, čiže ide o projektové financovanie. Ale e, výsledok rozpočtový viac menej taký istý. Okrem toho, že to bude kolaterálna zábezpeka na rovnováhu platieb a že to bude stabilizačný mechanizmus a že to bude eventuálny rovnotová skrinka nástrojov pre sankcie. Opäť, ak zavedieme takéto euro dlhopisy alebo obligácie, tak komisia nebude konať ako, ako prostredník. E, takúto rolu na seba preberá Európska investičná banka, ale Európsky rozpočet bude slúžiť ako zábezpeka, ako kolaterál. A opäť bude sa zvyšovať hodnota peňazí, teda európsky rozpočet bude e, použitý ako garancia eventuálna. Mali by sme si byť vedomi toho, že je to dobrá koncepcia, ale e, znamená to, že európsky rozpočet bude využitý ako zábezpek, ako kolaterál v dôsledku zavedenia takýchto eurodlhopisov. Výsledok pre rozpočet je rovnaký, ako je to v prípade Juncker, e, teda požičiek typu Juncker pre krajiny, ktoré sú v núdzi. Pani Šreter opäť zdôraznila otázku e, pomerne dlhšieho obdobia pre programovanie a pre istú predvydateľnosť. Áno, máme dôkazy, ktoré sa týkajú takéhoto finančného výhľadu. Máme štvrtý rok. E, rok 2010 je štvrtým rokom e, súčasného finančného výhľadu. A v rámci čtvrtého roku sme dosiahli takú cruising speed, pokiaľ je o súdržnosť štvrtý rok eh, by mal byť eh, takmer eh, tým posledným, teda posledným rokom v rámci 5-ročného finančného výhľadu. A naozaj empirické poznatky hovoria o tom, že 7 rokov nebolo zlým vynálezom, pokiaľ ide o programovanie a pokiaľ ide o naplnenie toho, čo sme prislúbili smerom na regióny Európy. Nespomínam si e, žiadne blokovanie v oblasti výskumu, to je môj problém a jednoducho potom neviem reagovať na takúto otázku, aký je ten problém do budúcnosti, do roku 2013, pokiaľ ide o oblasti výskumu, pokiaľ ide o programy veľkého rozsahu a nie malého rozsahu. Najvýznamnejšia výzva sa týka financovania ITER v rámci 2012-2013. To je E, ten problém, ktorom budeme čeliť, ako e, tieto výdaje pokryť e, pri rýchlo rastúcich nákladoch, pretože ITER to bolo za 5 miliard eur pre fázu výstavby a teraz sa to navýšilo na 15 miliard. vedecká obec si žela takéto navýšenie a z pohľadu rozpočtového programovania, tak to je naozaj, e, to spôsobuje bolesť hlavy, e, keď sa začne na 5 a potom je tam okamžité navýšenie na 15. To nie je 1-2% navýšenie. Toto je môj rozpočtový problém. Nejde tu o blokádu e, istých programov menšieho rozsahu do roku 2013. Nemyslím si, že to je nevyhnutné alebo priateľné. Pokiaľ ide o agrán model a polnospodársky model, to je model vyhlásenia o istote, o ubezpečení. E, chceli e, by sme hovorili o tom aj, že národné deklarácie alebo vyhlesenia sú naozaj priateľné, hlavne v rámci federálnej štruktúry, napríklad spolkových e, krajín, jak je to v Nemecku alebo v Španielsku. Tam by mohla pripadať do úvahy, mohlo pripadať vyhlásenie o uistení, ubezpečení, tak ako je to v prípade platobných agentúr v oblasti poľnohospodárstva, že by to bolo teda prevedené na, aj na politiku súdržnosti ale to je ambícia, ktorá je súčasťou troch eh, výročných revízií tohto finančného nariadenia. Viem, že pán eh, Vlasák je zodpovedný za oblasť eh, vývoja prímeských oblastí a myslím, že troška oddelujem svojimi odpovediami tú diskusiu blížiacu sa, ktorá sa bude týkať tejto témy. Nechcem, aby ste ma vinili ešte viac za to, že ja pre, prekročím ten môj čas vydelený na naše odpovede. Ale ak chceme, aby Európa e, zaznamenala najväčšie úspory v oblasti energií, a to nad e, rámec teda tých obnoviteľných zdrojov, tak najväčší priestor sa črtá v oblasti e, bývania a výstavby to je naozaj veľký požerač energie a tam je veľký priestor na zlepšenie. A nakoniec, pán Cortés nediskutujeme príliš o vlastných zdrojoch, ale e, indikujeme, že povaha e, európskeho rozpočtu je taká, že nemôžeme vyčleniť e, peniaze, ktoré pochádzajú z jedného zdroja na to, aby boli vynakladané na konkrétny cieľ. Je to v tom istom balíku. Všetko ide do jedného balíku, tečie do jedného balíku a potom ide o redistribúciu tých prostriedkov, investovania prostriedkov. Nemôžeme mať deficit v konečnom dôsledku, aj to je istá charakteristická črta európskeho rozpočtu. To spôsobuje problémy e, s tými oblastiami potenciálnych vlastných zdrojov, ktoré už sú e, vyčlenené. Napríklad je to otázka povoleniek na CO2 emisie tento systém funguje, funguje už v roku 2007, sú tam príjmy e, z predaja emisí CO2, ale tie sú už e, vyčlenené. A v prípade, že chceme, aby z toho bol príjem do rozpočtu, tak máme okamžite e, problém vyčlenovania takýchto príjmov. A preto nikto nie je dokonalý na tomto zozname kandidátov vlastných zdrojov. Ospravedlňujem sa za tieto krátke odpovede na vaše otázky. Zabudol som ešte na tú druhú, ale pravdepodobne e, musíte mi to troška tolerovať tak ako to ukázal už pán Kelly, ktorý bol držiteľom rekordov, pokiaľ ide o neodpovedanie na moje otázky. Pretože zodpovedal asi na polovicu zo šiestich otázok. Ďakujem pekne. Chcel by som sa poďakovať eh, Janušovi, vášom komisárovi, za túto veľmi úprimnú výmenu názorov k veciam, ktoré sú mimoriadnými výzvami tak tu na parlamente, ako aj na komisii a naozaj vítame našu ochotu a pripravenosť pustiť sa do vízie, ktoré sa spájajú s regionálnou politikou a politikou súdržnosti, ale takisto s viacerými podrobnostiami z politiky súdržnosti. A ja dúfam, že táto výmena vám pomôže lepšie pochopiť a lepšie aj zareagovať na naše obavy. Chápem, že ste pristúpili k tému záväzku smerom na Šona Kellyho a že budete v rámci e, pracovných raňajok reagovať na všetkého dotazy, ale chcela by som takisto povedať, že budeme mimoriadne radi, keď vás budeme môcť opäť privítať, e, možno ani nie tak zo vzdialenej budúcnosti, aby sme mohli pokračovať v diskusiách o ďalšom e, viacročnom finančnom rámci. A chcel by som, chcela by som sa poďakovať za všetko, čo ste povedali a za všetko, čo sa vlastne, čím, čím sa stotožňujeme a čo súvisí s európskou politikou súdržnosti. Keď som vás stigmatizoval, teda označil som ťa ako e, priateľ, za priateľa politiky súdržnosti, myslím si, že nenamietaš, že je dobré takéto označenia, že aj z, z pohľadu teda našej budúcej interakcie. Takže ďakujem ti a máš teraz, e, môžeš teda odísť. And uh, now, without any break, any minute. No a teraz budeme pokračovať ďalej, nebude žiadna prestávka ani minútka a okamžite prechádzame na ďalší bod nášho programu. A je to také malé vypočutie a ide o správy z vlastnej iniciatívy pána Oldricha Vlasáka. Táto správa sa pripravuje. Zatiaľ ešte nie je žiadny pracovný dokument. Máme ale dvoch vynikajúcich e, odborníkov. O Oldřichu, ja, by, ja vám dám veľmi rýchlo slovo a môžete uviesť aj hosťov, aj diskusiu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Na úvod dovolte mi, aby som uviedol materiál, ktorý som dal distribuovať všetkým členom, pretože si myslím, že tá prvá výmena názorov dnes k správe, ktorá sa bude volať Európska mestská agenda a budúca politika súdržnosti si vyžaduje dlhodobú diskusiu a výmenu informácií a názorov. Dovolil som si tento materiál rozdať ako istý návod alebo možno provokatívne otázky pre ďalšiu diskusiu a bol by som veľmi rád, keby ste sa k tomuto materiálu pripojili a eventuálne vaše názory a vaše priority by ste mi naznačili či už formou mailu alebo osobného stretnutia. Som toho názoru, že tá základná diskusia by sa mala týkať hlavných piatich bodov. Po prvé, urbánne výzvy Každému je jasné, že ak dnes v Európe žije približne 500 miliónov obyvateľov, ako som už povedal, a asi 70 európskeho HDP sa tvorí v mestách a asi 80 všetkých obyvateľov Európy žije v mestských aglomeráciách a v mestách, tak je potrebné sa naozaj tými mestami zaoberať. Mali by sme si vytýčiť niekoľko otázok v tej oblasti, čo tie mestá potrebujú, akým hrozbám čelia, aké sú ich priority a ako tieto priority ladia s prioritami Európskej komisie, s prioritami e, v stratégii 2020. Či tie nástroje, ktoré používame, sú vhodné, alebo či by sme potrebovali nejaké iné. Potom je tu otázka subdelegácií. Aj teraz je možné subdelegovať právomoci pri rozdeľovaní týchto fondov až na veľké mestá. Som veľmi rád, že v dnešnom vypočutí si vypočujete príklady z tohto využívania peňazí vo veľkých mestách. A znovu by sme si mali povedať, koľko prostriedkov by sa malo implementovať prostredníctvom grantov a koľko financií v ďalších finančných nástrojoch, ktoré spomeniem neskôr. Tiež by sme sa mali venovať partnerskému prístupu. Otázka na pána komisára sa práve toho týkala. Ja si myslím, že tých veľkých miest by sme sa mali spýtať, na čo tie peniaze potrebujú už pri príprave tých programov. To je veľmi dôležité. Tiež musíme vedieť, čo budú potrebovať a čo nie. Mali by sme si povedať, či tá subdelegácia bude povinná alebo dobrovoľná. Ďalší bod. Financovanie. Pretože o peniaze ide najviac. A sú to nástroje, ktoré sa doteraz úplne nevyužívajú, ako napríklad Jessica. Treba skonštatovať a zanalizovať, aké má tento nástroj výhody, ako sa využíval, prečo sa nevyužíval viacej a čo môžeme urobiť preto, aby sme v budúcom období tieto finančné nástroje využívali lepšie alebo sa zamyslieť, či neexistuje niečo medzi grantom a finančným nástrojom Jessica vymyslieť nejaký nový nástroj, ktorý by bol akousi ponukou alebo iniciatívou, aby tieto mesta mali pre tieto nástroje záujem. Posledná poznámka sa týka integrovaného prístupu. Nechcem tu zvôvodňovať, že my sami sme si nejak odsúhlasili že integrovaný prístup je nutný na využívanie financií. Zavádzame integrované plány rozvoja miest, budeme môcť vyhodnocovať, ako sa tieto plány využili. A myslím si, že práve to integrované plánovanie bude mať do budúcnosti čím ďalej tým väčší význam ale na druhej strane nesmieme sa dostať v tej fragmentácii do subdele, v tom subdelegovaní až do takého štádia, že sa tie prostriedky rozdrobia. Musíme samozrejme sledovať ten hlavný cieľ. Aj o tom musíme viesť diskusiu. Takýto je úvod k tejto diskusii a dovolte mi, aby som predstavil dvoch hostov. Je to pán Rud van Rák, je to programový manažér rozvojového programu a regionálneho fondu a tiež programový manažér programu príležitosti alebo šance pre západ. Je to unikátny projekt z Holandska, ktorý v súčasnosti združuje štyri najväčšie mesta Amsterdam, Rotterdam, Haag a Utrecht. Tieto mesta prostredníctvom tej riadiacej agentúry v Rotterdame majú k dispozícii tieto prostriedky a práve pán Rák vám povie niekoľko skúseností z tej konkrétnej implementácie. A druhý sa bude prezentovať pán Jerry Merigan, ktorý je vedúcim zastúpenia Severného Írska tu v Bruseli je to človek, ktorý zastával vysoké posty v štátnej správe a má veľmi dobré skúsenosti pri rokovaní práve štrukturálnych fondov s Európskou komisiou. Takže taký je na úvod, také je predstavenie rečníkov a teraz by som poprosil pána Ruda van Ráka o prezentáciu. Yes, thank you. I, uh... Ďakujem veľmi pekne. Som vďačný za možnosť podeliť sa o naše skúsenosti. Ďakujem za pozvanie. Chcel by som v krátkosti porozprávať o našich skúsenostiach zo súčasného programového obdobia a možno neskôr by sme si mohli pohovoriť aj o budúcnosti. Náš Súčasný program príležitosti pre Západ to je nový program. E, je potrebné, aby som e, aj e, naznačil, čo k nemu viedlo. V Holandsku boli prijané, prijaté urbané iniciatívy pre veľké mesta do roku 2005. V súčasnosti máme od roku 2006 E, ďalší program, program vlastne, ktorý je e, na obdobie 2007 až 2013. Jeho cieľom je hľadať riešenia e, ktoré by umožnili mestám uplatňovať jednotný prístup na základe dobrých skúseností zo špecializovaných urbanných programov. A v Holandsku tá organizácia je pomerne jednoduchá. Pre každú oblasť máme štyri programy. Na západe máme nový program, pretože tam sme predtým nemali e, oficiálny program, pretože E, ten, ten region juhozápadného Holandska nezodpovedal požiadavkám na daný region cieľa 2, čiže až teraz má nárok na tieto financie. E, my e, vychádzame z toho, že mesta musia byť zaintegrované do týchto hlavných tých mainstreamových programov. Toto sú tie štyri provincie na západe Holandska a štyri hlavné mesta. Máme programy na e, tieto pre mesta Amsterdam, Utrecht, Rotterdam a Haag. Ako sa e, vytvoril tento program. V prvom rade treba povedať niečo o osobitnom postavení tohto regiónu na západe. Je to oblasť Randstad, ktorá má veľmi silnú pozíciu vzhľadom na to, že sú tam štyri najväčšie e, mesta. E, ale nebol tu na regionálnej úrovni žiadny demokratický administratívny orgán a Nakoniec e, sme teda zvolili túto štruktúru. Máme jeden program pre západné Holandsko. Zistilo sa totiž, že je možná aj e, subdelegácia, čo pomohlo, pretože e, spoluprácu, spolupráca s týmto západným Holandskom bola vždy problematická a bolo potrebné, aby sa E, táto oblasť Randstatu stála predmetom jedného e, programu. Čiže jednotlivé strany začali potom rokovať. Trvalo asi dva roky, kým vyznačili tie, teda, a kým, kým bol prijatý program príležitosti pre Západ, e, vykonala sa analýza organizácie a štruktúry, čo si vyžiadalo veľmi veľa času, pretože to bola pomerne nová záležitosť a takisto zúčastnené strany si neboli isté, či môžu dostatočne dôverovať ostatným a s ktorou stranou majú vstúpiť do spolupráce a tak ďalej. Tuto boli otázky, o ktorých sa najviac hovorilo e, pretože išlo o oblasť, ktorá nebola zvyknutá na spoluprácu v rámci spoločných programov, najmä pokiaľ ide o tie štyri mesta, ktoré mali silnú pozíciu v rámci týchto štyroch provincií. Okrem toho tu boli aj rozdielne kultúry, príjmania programov, formulácie politík, Čiže to si vyžiadalo rokovanie a Takisto tu boli rôzne mm, spôsoby správania sa a rôzne a odlišné e, zodpovednosti. Napokon sa e, dohodlo na tom, ako spoločne pracovať, ako e, vyvodzovať dôsledky a určovať zodpovednosť. E, v začiatku teda boli isté komplikácie, ale v súčasnosti už e, po troch či štyroch rokoch sme e, dospeli k stavu, kde nám to už nespôsobuje bezsenné noci. Ako sme teda tie problémy vyriešili a ako sme dospeli k možnosti vzájomnej spolupráce. Vychádzali sme zo vzájomne dohodnutých dohodnutých princípov, ktoré sa stali predmetom memoranda o porozumení, e, ktoré podpísal e, kráľovský e, koordinátor pre veľké mesta. Takisto sa tu e, určil mechanizmus riešenia sporov, ako aj rozpočtu. Keď hovoríme o viazaných rozpočtových prostriedkoch, dohodli sme sa o týchto finančných prostriedkoch e, e, na začiatku, pretože bolo dôležité vyčleniť primeranú čiastku na spolufinancovanie od tých jednotlivých zúčastnených um, organizácií. E, ako funguje sprostredkovateľský orgán? Toto bola ďalšia vec. Môžeme ísť ďalej, ale zdá sa, že idete dozadu. Dohoda e, týchto troch e, miest bola podpísaná primátormi a na jej základe boli poskyt, bol poskytnutý globálny grant. E, o jeho rozdelení sa rozhodlo vopred aj o ich vyčlenení na konkrétne oblasti. Čiže mesta si vytvorili takéto programy, príležitosti pre Utrecht, pre Amsterdam a e, potom mesta ako ostatní príjimatelia sa dohodli na podmienkach na poskytovanie dotácií a podpory pre tieto programy. Dohodli sa aj na tom, akým spôsobom riešiť nezrovnalosti tak e, že bola vytvorená takáto všeobecná dohoda so všetkými zainteresovanými stranami a potom boli e, vytvorené a či prijaté aj e, čiastkové dohody. Ďalšia, riadiaci orgán. Pokiaľ ide o riadiaci orgán, tak toto bol, bola otázka, o ktorej sa veľmi veľa diskutovalo. Vychádzalo sa z predpokladu, že je veľmi dôležité, aby si mesta a regióny ten program tvorili sami. Napokon bolo rozhodnuté, že jedna z 8 zmluvných strán bude konať ako zmluvný orgán. Bola vymenovaná ministrom pre ekonomické záležitosti. Rotterdam je mesto, to nie je región, nemá takúto pozíciu, ale je to, má jedinečnú pozíciu v tom, že je to jediné mesto, ktoré je riadiacim orgánom pre uh, eh, RDF. Uh, e eh, boli eh, tie, tie tri zúčastnené mesta majú svoje vlastné uh, subdelegácie a, a tieto sa považujú za sprostredkovateľské orgány. Tieto sprostredkovateľské orgány um, majú pozíciu tzv. programového orgánu, ktorý je zodpovedný za program daného mesta a e, takisto e, postupuje v súlade s dohodou o viazaných prostriedkoch a implementačnou dohodou a vychádza sa z nariadenia, ktoré ustanovuje pozíciu sprostredkovateľského orgánu. Ako to teda funguje v každodennej praxi? Máme jeden, e, jednu kanceláriu riadiaceho orgánu, ktorá je malá, je tam len 5 zamestnancov, Ehm, eh, a títo majú 5 eh, exekutívnych eh, kancelárií, 5 v hlavných mestách a 4 v regionálnych zastúpeniach na úrovni provincií môžu príjimatelia takisto získavať e, informácie o týchto orgánov, e, ktoré pôsobia ako miesta prvého kontaktu, ale nemôžu prijímať nejaké záväzné rozhodnutia. Ďalej e, bola vytvorená aj štruktúra pre konzultácie. Partnery sa stretávajú 5 krát do roka a všetkých 8 zúčastnených strán e, takýmto spôsobom má možnosť vyjadriť sa k e, štruktúre ako aj ku každodennej činnosti. Toto je organizačná schéma, ktorá vyzerá e, komplikovaná. Vidíte, ako tá štruktúra vyzerá, už som ju viac menej opísal. Máme aj monitorovací orgán e, pre riadiaci orgán a každá e, každé mesto má takisto svoju riadiacu skupinu. E, väčšina, väčšinu členov tejto riadiacej skupiny predstavujú zainteresované strany, predstavitelia priemyslu, vysokých škôl, obchodných komor a rôznych predstaviteľov tu vidíte, ako vyzerá organizácia riadiaceho orgánu. Môžeme prejsť ďalej. Toto je opis e, stratégie a prečo táto stratégia bola úspešná. Jej e, Formulácia si vyžiadala dvojročné rokovania, ktoré boli niekedy veľmi náročné, pretože sme si museli navzájom nájsť cestu k sebe a vybudovať si vzájomnú dôveru. Napokon sa nám to podarilo a po dvoch rokoch bolo prijaté memorandum o porozumení. Na jeho základe sa potom začala každodenná činnosť a implementácia. V súčasnosti bolo asi 65 finančných prostriedkov už zaviazaných na projekty. Plnenie je pomerne dobré. Máme kvalitné projekty v oblasti inovácií a zdá sa, že ani mesta sa nejako nestiažujú na kvalitu ani počet projektov a naďalej sa pracuje na ich eh, implementácii, čo si vyžaduje neprestajnú pozornosť. Potrebovali sme však oficiálne subdelegovanie, ako som už povedal, a tu sa vynára zaujímavá otázka, pretože uh, toto je to, nariadenie a ja musím úprimne povedať, že keď sme chceli nájsť riešenia, tak sme sa ho snažili nájsť v tomto nariadení, ale toto nebolo skutočne východiskovým bodom, pretože nám išlo o to, ako e, zachovať e, taký väčšinový e, pohyb s tým, že jednotlivé mesta a regióny budú môcť uplatniť svoj e, špecifický e, pohľad. E, takže sa využívala možnosť tohoto subdelegovania, ale nebolo veľmi ľahké to začleniť do našej štruktúry. Použili sme aj ďalšie nariadenie e, pre tvorbu globálnych grantov. E, na úrovni mesta sme využili prioritu číslo 3. Čo je dôležité v tomto nariadení je skutočnosť, že v končnom dôsledku je zodpovedný riadiaci orgán. Čiže e, aj napriek e, tejto decentralizovanej forme toto bol veľmi dôležitý bod diskusii a je preto potrebné, aby sa vychádzalo z vysokej miery vzájomnej dôvery a z dôkladnej analýzy rizika. Tu vidíte tu nás sme to rozdelili na e, problémy v rámci miest, ktoré majú rozličné rozpočty, ale nie sú to e, právne záväzné rozpočty. Sú to isté úrovne, ktoré sú využívané na to, aby sme dostali spolufinancovanie od e, lokálnych rozpočtov. Aby som to uzavrel, pokiaľ ide o výbory pre riadenie a monitorovanie, e, tie sú súčasťou procesu, ako som už povedal, chcel by som teda e, uzavrieť ten môj krátky úvod a samozrejme som e, ochotný zodpovedať na otázky. Myslím si, že to subdelegovanie veľmi pomohlo e, na to, aby sme dokázali nájsť e, riešenie jednotlivých konkrétnych miest v rámci toho mainstreamu a v budúcnosti by nám to mohlo pomôcť ešte viac. V súčasnosti robíme štúdiu, e, ktorá by nás donútila využívať výraznejšie fond Jessica a takisto riešime subdelegovanie v rámci orgánov sprostredkovania a takisto pozerám na inovatívnejšie spôsoby, ako to spraviť. A je predstaviteľné, že tieto sprostredkujúce orgány v rámci subdelegácie by kombinovali niektoré finančné nástroje aj v rámci Jessica a to by bolo moderné riešenie. na rozdiel od tých spôsobov, ktoré figurovali v rámci tých urbánnych programov a tie sa relatívne osvedčili. V súčasnosti najväčším problémom je, robiť, e, alebo teda zabezpečiť fungovanie integrovaných projektov v rámci miest. Nemôžeme e, využívať sociálne iné fondy v rámci jedného projektu. E, musíme sa sústrediť na istú obmedzenú oblasť a keď budeme kombinovať nové finančné nástroje spolu s so orgánom pre sprostredkovanie a teda aj v rámci takého projektu ako je Jessica, tak by sa nám podarilo dosiahnuť silnejšie zastúpenie tým pádom sme schopní e, ďalej realizovať dobré veci z minulosti a mať integrované, koncentrované projekty a dobre využívať prostriedky. A takýmto spôsobom e, budú mať tieto e, miesta svoje zastúpenie v mainstreamových programoch. Ďakujem. Thank you very much. Uh, I think that... Ďakujem pekne. Myslím, že by bolo lepšie, keby teraz niekto položil nejaké otázky, možno tri a potom budeme pokračovať s tou ďalšou prezentáciou, ak nenamietate Lambert von Nistelrooy. Musím ja vystúpiť, pardon, lebo máme zoznam rečníkov. Súhlasili sme teda, že tri otázky, tri pripomienky respektíve a potom pôjdeme ďalej. Naozaj prvým na zozname je pán, pán Nistelrooy, potom pani Karim Madeli a potom Peter Simons a Jan tiež Short, very short question. It is about... Krátka otázka Otázka, prečo ste dokázali riadiť e, tieto konkrétne subdelegovania v rámci Holandska a vidíme to aj v iných častiach Európy? Bolo to z dôvodu tradície, že tie mesta v rámci Holandska e, mali prístup veľkého mesta, tak povediac, e, v rámci ktorého už existovali už nejaké programy. Môže to byť príklad hodiny nasledovania pre ostatných, alebo je to vec špecifická, holandská, že tam v tomto prostredí funguje to subdelegovanie, hovorili ste o dvoch rokoch. E, viete nám prezrediť toto top tajomstvo, toto najvyššie tajomstvo pani Deli? Tri otázky teda budú. Ja som si myslela, že si vypočujeme naraz obe prezentácie, ja položím otázky na záver. Dobre, ale môžete aj teraz vystúpiť? Peter tu nie je. Chcete teraz vystúpiť alebo až po druhom vystúpení? Jan, vy až potom. Dobre, tak Lambert Farnistoro, nech sa páči. I don't know, I can tell the secret of know the right answer, but I think it's a combination of three things that... No dobre, mm, tá moja odpoveď to je kombináciou asi e, troch vecí. Neviem, či je to tajomstvo, neviem, ako to funguje inde, to aj vďaka histórii, áno. Naše mesta majú e, zvláštne postavenie v takýchto iniciatívach a aj v programovacom období 2000-2006 kedy si vybudovali takúto silnú pozíciu, takže nemuseli nejak mm, bojovať alebo niečo budovať. A v Holandsku máme tiež e, dosť silnú decentralizáciu a to tiež pomáha takýmto projektom. Pomáha to tam, kde neexistovala dostatočná spolupráca a tam sme vlastne boli nútení spolupracovať na tejto úrovni. A ešte ďalší dôležitý moment. Isté krajiny si myslia, že kde je veľká decentralizácia, že to znamená aj rôzne fragmentované systémy a že sa nejakým spôsobom prekrývajú a zdvojnásobujú orgány a že sú tam príliš zložité pravidlá na čerpanie, napríklad v Amsterdame alebo Rotterdame. Ale ja si myslím, že nie, že to vôbec nemusí byť v rozpore. Aj my sme sa na tom zhodli, že budeme mať jeden súbor pravidel a kritérií na to, eh, kto bude môcť čerpať a že sa to bude rovnako aplikovať pre všetkých. A máme teda jeden národný súbor kritérií, na to máme aj národný predpis a potom je tu aj jeden systém ICT, takže nemusíme nejakým spôsobom, alebo neznamená to nejakú administratívnu duplikáciu alebo prekrývanie alebo niečo podobné. Ja počujem z iných krajín, že sa toho boja, že sa boja administratívnej záťaže, že to bude príliš veľa roboty pre administratívu, technologické systémy a tak ďalej, ale s tým sme vôbec nemuseli bojovať. Ďakujem, hovorí e, No teraz e, druhý e, odborník, Jerry Morten, nech sa páči. Ďakujem pekne, ďakujem za pozvanie a za možnosť približiť e, tú našu prácu. Približím, akým spôsobom sme regenerovali mesto Belfast. Výrazným, výrazne sa podielilo aj teda štruktúrálne fondy, výraznou mierou sa podielili na tom v nadchádzajúcich 10, možno 15 minútach e, počiarknem niektoré aspekty e, práce v rámci Legensight a faktory, ktoré podľa mňa prispeli k úspechu tohto projektu, ale najskôr by som chcel povedať niekoľko slov o rozsahu tej výzvy, ktoré sme čelili. Belfast počas 20. storočia bol synonymom s ťažkým priemyslom, hlavne e, budovaním lodí, teda stavaním lodí, ale postupne ako tieto sektory upadávali, tak mesto ostalo zaplavené nevyužitou pôdou, nevyužitými pozemkami a e, pracovnými silami, ktoré e, nedisponovali zručnosťami, ktoré boli relevantné alebo ktoré boli potrebné v rámci modernej ekonomiky, moderného hospodárstva. Mesto sa otočilo chrbtom e, smerom k rieke Legen a tie hlavné tepny dopravné spôsobovali, že v meste dochádzalo k zápchám a dochádzalo teda aj k znečisťovaniu prostredia. Zručnosti, ktoré boli vyžadované e, tým pracovným trhom, tak tie neboli k dispozícii v rámci Belfastu. Verejný sektor dominoval. E, bol tam všeobecný nedostatok e, dôvery podnikateľskej a takisto neplynulo veľa investícií do tohto prostredia. Možno niekoľko fotografií, ktoré by počiarkli práve tie problémy, ktorým sme čelili. Ešte poprosím predchádzajúcu fotografiu. Daň ktorá bola uvalená eh, na ústrednú časť mesta, eh, tá nevyriešila eh, tie, tie problémy a problémy neboli spôsobené len človekom. Rieka Legen je rieka prílivová a keď je nízky, nízka úroveň tej vody, tak často dochádza k takémuto olivu, odlivu a to vytvára veľmi nedobré prostredie aj pre podnikanie, je tam teraz zápach značný a neporiadok nakoľko Belfast tak dlho závisel od eh, výroby plynu, eh, veľká časť teda toho územia, kde, bol, kde sa sústredovalo toto to, to, to, to podnikanie, tak tá bola zničená. Eh, boli sme svedkami takýchto napríklad schátraných budov, a takéhoto zlého stavu. Napriek tomu, že to bol takýto sociálne hospodársky pokles, eh, tak nikdy nedošlo k strate dôvery eh, tých najvyšších predstaviteľov mesta, že eh, mesto sa dokáže opäť etablovať ako mesto, alebo teda európske, alebo podstatné mesto. Toto sa odrážalo aj v rámci plánu rozvoja Belfastu. Tento plán bol zverejnený v 87. minulého storočia. Plán uznal dôležitosť rieky ako katalizátora pre širšiu regeneráciu oblasti vláda e, dala vypracovať e, koncepciu obnovy Legensite a pozeral a snažili sa zistiť, akým spôsobom môže prispieť rieka k obnovy mesta. Hovorilo sa o tom, že jeden orgán má mať zodpovednosť za regeneráciu tejto oblasti a že má byť e, pridružený k tomuto mestu. Došlo k zriadeniu korporácie Legensite, to bol ten jeden orgán a bolo to v roku 1989 E, do jeho právomoci. E, tá právomoc nebola časovo obmedzená a siaha až e, do roku 2007 a teda v roku 2007 skončila práca a ten mandát tejto korporácie, ale od doby zriadenia, od 89. došlo teda k vytvoreniu veľmi silnej stratégie na úrovni spoločenstva, a teda komunity a bola aj zapojená komunita výrazným spôsobom. Tá bola a teda bola to stratégia, ktorá bola zameraná na to, aby opäť bol vdychnutý život do tejto oblasti čiže dostali špecifický cieľ a právomoc, aby e, tú vymedzenú oblasť e, postavili opäť na nohy, tým, že bude efektívne využívané tie pozemky, že bude e, posilnená úloha verejných a, finan- teda verejných a privátnych investícií, že bude vytvorené atraktívne podnikateľské prostredie, toto bol taký rámec obnovy eh, Legendside, riešilo to prosperitu ľudí, takisto prosperitu podnikov, podnikateľskej sféry a takisto prosperitu toho miesta. To všetko boli vzájomne previazané záležitosti a veci, faktory. Tu vidíme približne oblasť, eh, za ktorú bola zodpovedná korporácia Legendside, a teda za jej obnovu a tvorbu, eh, približne 150 hektárov rozloha a tá bola rozšírená, táto plocha, asi 10 rokov potom, čo bola zriadená korporácia a zahrňala aj širšiu časť, a teda dodatočných 200 hektárov z mesta, z Belfastu. Poprosím ďalší slajd. Aký bol ten prístup pôvodne? E, viedol z koncepcie fyzickej infraštruktúry, sústredili sme sa na zlepšenie prostredia, teda vytvorenia prostredia, v rámci ktorého by ľudia boli ochotní e, pracovať, investovať a rekreovať sa. Čiže najskôr sme sa pozreli na to, aby sme E, zaručili konštantnú úroveň e, rieky, čiže nejaké No, takisto sme spravili sieť chodníkov pre rekreáciu okolo tejto rieky a takisto sme spravili nejaké drenáže. Takisto bolo treba dekontaminovať tie hlavne miesta, kde bol produkovaný plyn a teda kde bola silná industrializácia. Tu vidíme teda túto hať, ktorá bola eh, financovaná z RDF, z tohto fondu európskeho. A podľa nás je to naozaj skvelá, skvelý príklad eh, inžinierskej práce. Keď sa pozrite na stránku Legensite, tak sa môžete oboznámiť s detailami hate. Eh, takisto je tam aj miesto neresenia, teda lososov, alebo teda stadiaľ to sa rozbiehajú lososy a idú ďalej potom po rieke a k miestam teda neresenia Čiže toto všetko je dôležitá súčasť rozvoja infraštruktúry tohto miesta, teda hať. Tu vidíte e, tú drenáž a takisto a to budovanie chodníkov. E, rozvinutá forma toho prístupu, ktorá bola rozpracovaná v roku 1995, e, bolo zistené, že treba to previazať lepšie na komunitu a na pracovné sily, ktoré boli okolo tejto oblasti Legenside a treba to naviazať na pracovné príležitosti, čiže bola vytvorená stratégia pre Legenside. Takisto bolo treba túto e, oblasť obnoviť, čiže bola vytvorená stratégia podujatí v roku 1997. Takisto bola potreba v tomto kontexte zapojiť e, ľudí viac e, do tohto partnerstva, čiže bolo tam e, miestne zastúpenie, zastupiteľstvo teda belfastské zapojené a takisto iné skupiny boli formálne zapojené do riadiacej rady alebo teda do predstavenstva tejto korporácie. Možno rýchle prejdeme týmito slajdmi. Tuto je zhrnutie tých úspechov projektu Legensight v rámci toho trvania. Takmer miliarda objemu investícií, teda páka 1 k 5, čiže pomer e, verejných a súkromných financí bol 1 k 5. 14 200 pracovných miest bolo vytvorených, takisto veľká miera retailového, e, retailového, retailového teda priestoru a malo, malo obchodného bola vytvorená. Tu vidíme, ako blízke si boli tie komunity, ako, ako ďaleko sa nachádzali teda od Legenside to je divadlo, ktoré sa nachádza v pravej časti toho slajdu a je to dôležitá súčasť eh, projektu Legenside. Tiesne nad tým eh, vidíte tie znevýhodnené komunity, tzv. markets. A vľavo eh, vidíte podobne znevýhodnenú komunitu a tam smerovali značné prostriedky z ESF za účelom školenia a za účelom posilnenia zručností a teda aj možnosti zamestnania sa týchto ľudí, teda z týchto znevýhodnených komunít. Čiže vytvorili sme prepojenie medzi týmito komunitami, ktoré sa nachádzali v blízkosti Legenside. E, ďalšia dôležitá črta, tejto, tu figuroval teda fond RDF, išlo o postavenie tohto mostu, ktorý spájal tieto časti a vidíte v strede fotografie opäť tu hať a takisto aj tie chodníky, ktoré boli vybudované pri tých nábrežiach jedna z dôležitých vecí, ktorá sa týka práve tohto mostu, je, že e, presmeroval e, premávku od centra mesta takýmto spôsobom, ako vidíte. Teraz veľmi rýchle prejdem niektorými fotkami, ktoré e, vám dajú možnosť zrobiť si predstavu o tej kvalite práce, ktorá bola možná v rámci tohto projektu. Ďalšia fotografia, tu vidíte úžasné rezidenčné výstavby popri tej rieke, nešlo vždy len o nové budovy, toto je napríklad renovácia starých e, budov a tu sme obnovili tú starú, starú atmosféru týchto dokov, alebo teda prístaviska. Toto je nočná fotografia, ako teda vyzerá toto miesto v noci, krásne. A ďalšie slajdy veľmi rýchle, len aby ste mali teda predstavu, ako teraz vyzerá táto oblasť. Keby som teraz v krátkosti ešte ďalší slajd čo sú podľa nás tie faktory úspechu? Tie faktory, ktoré prispeli k úspechu projektu Legendsite. A ten úspech je eh, akceptovaný širokými vrstvami. A nedávna správa OECD veľmi pozitívne hodnotí prácu v rámci Legendsite projektu. Bolo dôležité, aby na začiatku bol nejaký hlavný plán, masterplán, kde boli spísané všetky tie hlavné kľúčové elementy a boli identifikované. Bolo nevyhnutné mať e, tých, ktorí sa politicky zasadzovali za tento projekt, pán Crosspatten a aj súčasný premiér e, oni obidva teda podporovali prácu tejto agentúry a tohto projektu. Bol veľmi úzko vymedzený, e, vymedzená pôsobnosť projektu Legendsite. Takisto tam bola právomoc získavať a skupovať teda pozemky a takisto v rámci predstavenstva bol veľmi vplyvný predseda Teraz um, e, primerané rozpazovanie snahy o regeneráciu a vypracovanie stratégie. Toto bolo takisto dôležité, pretože žiadne štrukturálne fondy by neboli celkom možné bez e, účasti RDF a EDEP. Len aby som zvýraznil ten kontrast. E, tá prvá fotografia, ktorú ste videli, toto je tá istá, ten istý úsek rieky, na ktorom, ktorý vidíte aj na tomto obrázku, vidíte, že došlo k výraznej zmene, k, zlepšiemu, e, k lepšiemu. Ďalej e, hovoril som o tom, že tá časť e, mesta bola veľmi zdevastovaná. Tento bar tu ešte stále funguje, ale vyzerá úplne inak. Aj pomocou investícií zo súkromného sektora, pokiaľ priete do Belfastu, rozhodne vám odporúčam navštíviť tento bar. E, záverom, pani predsedajúca, E, tento program sa oficiálne skončil v roku 2007, ale jeho dopad je úžasný, pretože vytvoril fyzické aj ekonomické prostredie, ktoré e, viedlo k výraznému nárastu e, domáceho aj zahraničného kapitálu. Táto regenerácia mesta bola veľmi výrazná a to výrazne zlepšilo situáciu v Belgicku. Je to takisto predpoklad politickej stability, ktoré sa v súčasnosti tešíme. Ale ešte stále zostáva toho veľa urobiť, pretože v meste je vysoká nezamestnanosť, ekonomický rast stagnuje, ale partnerstvo a integrovaný prístup, ktorý bol takýmto spôsobom vypracovaný, pomôže určite aj v ďalšej etape regenerácie mesta. Ďakujem. Ďakujem vám veľmi pekne. Máme teraz k dispozícii pol hodiny na diskusiu. Kolegov chcem e, informovať, že tu máme aj zástupcu Európskej komisie z e, útvaru pre e, mestský rozvoj a, a jeho kolegu, takže pokiaľ by ste chceli e, položiť otázky týmto pánom, nech sa páči. Mám niekoľko prihlášok do diskusie. Najprv pani Karima Deli. Ďakujem pani predsednička, ďakujem pánovi Vlasákovi, že zorganizoval toto zaujímavé vypočutie. Čo z týchto dvoch vystúpení je jasné, že ak by sme zabranili rizikám sektorializácie koheznej politiky, aby sme podporili integráciu politík v rámci tej sociálnej koheznej politiky, tak treba sa treba vychádzať skutočne z miest ako tých privilegovaných aktérov, pretože oni majú to miesto v tom integrovanom prístupe, či už v oblasti dopravy, energetike, klímy, boja proti chudobe. Sú to práve miestne a lokálne samozprávy, ktoré sú v prvej línii a práve v týchto projektoch vidíme konkrétne opatrenia integrovaného prístupu. Takže ja si myslím, že kohezná politika musí byť jednoznačne politikou s mestami a nie pre mesta. A to treba jasne takto Eh, naznačiť a takto naznačuje aj pán Vlasak vo svojej budúcej správe. Ja si naozaj myslím, že treba jasne zamerať pohľad na nové výzvy. A je jasné, aby sa eh, mesta angažovali, už sa aj angažujú, hlavne pokiaľ ide o klimatické zmeny ak chceme udržateľný rozvoj, tak v tom majú mesta rozhodujúcu úlohu a myslím, že táto bitka bude jednoznačne e, prebiehať aj v mestách. E, spomínali ste, že takmer tri štvrtiny európskeho obyvateľstva už žijú v mestách. Tri štvrtiny emisí CO2 sa robia práve v mestách a rovnako aj spotreba energie sa robí predovšetkým v mestách, takže to treba jasne povedať tá bitka o klímu sa bude odohrávať v mestách a ústrednou otázkou aj z týchto projektov je otázka riadenia. Treba posilniť úlohu miestnych samozpráv v koheznej politike. A na to už sme mali viacero nástrojov, napríklad program Urban a tam vidíme, že jeho dôsledky sú skôr pozitívne, pretože sa nám podarilo upozorniť na prepojenie medzi všetkými lokálnymi partnermi, ktorí podporovali všetky projekty a to e, dokazuje aj ten dohovor starostov, ktorý bol podpísaný, takže to dokazuje, že ak začleníme všetkých aktérov, tak tieto projekty budú úspešné a Prečítala som sa aj ten dokument, ktorý ste rozdistribuovali k tým ukazovateľom. Dávame si pozor, kolegovia, ja pochádzam z Lille de France, je to oblasť vo Francúzsku, jeho centrom je Paríž, ale ten región Ile-de-France má e, síce vysoké HDP, ale sú tam obrovské sociálne rozdiely. A to je naozaj niečo dôležité a na to nesmieme zabúdať pri koheznej politike. A ešte by som nástojila na tom, že dnes vidíme, že pri fondoch treba investovať do technickej podpory. Áno, treba posilniť programy Jessiku, Jessiku a ďalšie programy ale tiež treba rozvíjať finančné inžinierstvo. A pokiaľ ide o energetiku, ja si myslím, tu nám je jedna myšlienka, ktorú predkladám, myslím si, že je pekná a myslím, že náš parlamentný výbor by ju mal podporiť. Mali by sme rozvíjať niečo ako projekt urban, urbánej energie, a pokiaľ ide o riadenie fondov, videli sme e ERDF 4% na obnovu budov v Európe a len 20% tohto fondu sa využíva a ja by som chcela vedieť, aké nástroje dáme k dispozícii, aby všetky členské štáty tieto fondy využili pre energetickú účinnosť budov a aby sme spustili taký stroj ktorý bude bojovať e, proti e, prekerným alebo zlým podmienkam e, v niektorých častiach miest, aby sme vytvorili aj nové nástroje. A ak budeme využívať také nástroje, ktoré podporia túto dynamiku, tak ja samozrejme veľmi rada pomôžem pánovi Vlasákovi s týmto projektom. Ďakujem pekne, máme tu sedem kolegov, ktorí žiadali o slovo. Poprosila by som vás, aby ste boli veľmi struční vo svojich otázkach. Pán Simon. Ďakujem pekne, pani predsednička. Kolega, kolegovi chcem poďakovať z Holandska za to, čo sa im podarilo. A v Nemecku by to nebolo možné pretože tí sprostredkovateľské agentúry sú v rámci jednotlivých spolkových e, krajinách zastúpení a tie teda sledujú veľmi partikulárne a oso- osobitné teda záujmy a často sa míňajú tým skutočným požiadavkám, ktoré sa týkajú napríklad dobre fungujúcich e, oblastí e, v rámci spolkových krajín. Keď sa pozriem na ten systém subdelegácie, tak e, áno, poviem si, musíme sa orientovať na takéto funkčné oblasti, musíme sa takisto sústrediť na tie oblasti, kde sa dá podporiť istá synergia medzi odvetviami keď chceme napríklad e, posunúť ten hospodársky vývoj v týchto jednotlivých oblastiach. Ale vy, pán Vlasák, ste správne načetli otázku, kde je vlastne tá hranica, kde je to príliš drahé. Ja som z miesta, kde som bol zodpovedný za e FFRD e a mali sme isté, isté, isté prostriedky vyčlenené, ale boli sme v podstate na hranici, na hrane. E, Čiže keby som mal menej peňazí a ešte väčší tlak, tak by som naozaj sa dostal do problémov. Ale aj opačne ponímané, boli sme príliš mali na to, aby sme dokázali rozšíriť teda pôsobnosť tohto projektu. Čiže eh, použite takýto, takéhoto subdelegovania na väčšie oblasti, tak ako to načrtol holandský kolega, to sa mi zdalo dobré a vhodné. Pokiaľ ide o princíp partnerstva, a to ste sa dotkli takisto, Myslím si, že je dôležité uvedomiť si, že aj tu, a tu môžem hovoriť len za moju členskú krajinu, ja už som teraz povedal na e, tomto fore, skutočné e, partnerstvo v rámci operačných programov nie je e, možné, aspoň z pohľadu Nemecka, teda v mnohých krajinách. Ani nie je možný rozvoj, ani realizácia takýchto programov. A preto sa minie účinkom často a preto sa zrazu čudujeme, prečo nie je možné spolufinancovanie lebo niekto hore má nejaký plán a potom e, sa hovorí o nejakom spolufinancovaní. Ale ak to nie je prispôsobené na tie, na tie potreby, tak potom e, je to nedobré. Preto je nevyhnutné vytvoriť tie väzby medzi jednotlivými lokálnymi aktérmi, bez toho, aby sme zbytočne komplikovali celý ten proces, aby sme ho e, zaťažili prílišnými formálnymi požiadavkami. Preto by bolo dobré spísať katalóg v rámci EFRA a nariadenia, ktoré by nám e, jasne povedal, kde sú jednotlivé e, tie oblasti v rámci NAC2 a akým spôsobom oni e, za, začlenili a zapojili tú lokálnu úroveň do cel, celkového toho kontextu. Čiže taký silnejší katalóg, ktorého plnenie musí byť každopádne aj dokázané. Kde napríklad tá úroveň NAC 2 E, teda spolkové krajiny v rámci Nemecka budú musieť dokázať a nebude to len formou jednoduchého nejakého dotazníka, budú musieť jasne dokázať aj z úrovne miest a obcí, že áno, e, všetky tie požiadavky v rámci katalógu boli naplnené. Tým pádom by sme e, zabezpečili takéto prepojenie a Nebolo by to len niečo dodatočne byrokratické, taký by dodatočne byrokratický proces. A pokiaľ ide o integrované plánovanie, e, to sa objavilo takisto v vašej prezentácii a to chcem pogratulovať naozaj e, vám k tomu, pretože to sú správne otázky, ktoré kladiete v rámci tohto, e, tohto, tohto, tohto dokumentu. To sú otázky, ktoré aj mňa zaujímajú. A pokiaľ ide o integrované plánovanie, tak tam správne sa pýtate, či by sme nemali vytvárať spoločné pravidlá hry, v rámci ktorých by potom bolo realizované integrované plánovanie v členských štátoch. A ja vravím áno, aj takéto potrebujeme. A za Nemecko e, môžem povedať, že bohužiaľ veľmi riedkavo sa takéto pravidlá prijímajú. A keď chceme väčšiu mieru integrácie, väčšiu mieru záväznosti, tak budeme musieť jednoducho sprísniť tieto pravidlá hry a stanoviť. Ďakujem veľmi pekne. Ospravedlňujem sa ešte raz Olbricht. Uh, Jan Olbricht, nech sa páči. Ja mám krátku otázku na oboch rečníkov. Samozrejme, musíme hľadať nové riešenia, a máme skúsenosti z minulosti. Keď sa hovorí o subdelegovaní, tak vždy si musíme položiť otázku, čo je lepšie. Či je lepšie mať operačné programy pre mesto či skupinu miest, alebo či je lepšie mať operačný program buď pre región alebo väčšie územie. My, to, čo je lepšie? Je lepšie e, poveriť mesto operačným programom alebo e, rozhodnúť sa pre subdelegovanie. Ďakujem. Andrea Kocolin. E, innanzitutto vorrei esprimere una Ďakujem. Predovšetkým by som chcel poďakovať e, za tie dve vystúpenia, za tie dve skúsenosti, ktoré sme si vypočuli aj v tom kontexte, čo povedal pán spravodajca. Podľa môjho názoru je táto diskusia rozhodujúca pre rozvoj politiky e, súdržnosti. Kohezná politika v budúcich rokoch, keď o nej budeme diskutovať a keď ju budeme riešiť aj v rámci finančných perspektív, bude vyžadovať skutočne veľké inovácie. Bude e, sa musieť veľmi inovovať a to hlavne pokiaľ ide o problematiku miest v Európe. To je to, čo nás čaká. A ak chceme, aby naše ciele boli dôveryhodné a konkrétnejšie, tak ako sme si ich stanovili v stratégii 2020, tak to musíme skonkretizovať a musí to mať aj konkrétnu aplikáciu. V tých aspektoch, ktoré sa týkajú našich miest, kde sa koncentruje 80 európskych obyvateľov a kde sa vyrába 70 až 75 nášho HDP. To je naozaj jeden z veľkých problémov Európy, ktorý budeme musieť vyriešiť. Či už je ten návrh správy, alebo to, čo sme si tu vypočuli z tých konkrétnych skúseností, Rád by som vyjadril, že budem veľmi rád na tomto projekte a texte spolupracovať. Sú tu aj ďalšie veľké otázky a už sa to tu aj povedalo. Ako zmeniť právne nástroje, nariadenia, to je zásadný predpoklad, ak chceme, aby táto politika bola dôveryhodná, veľmi zaujímavá nie téma alebo tá skúsenosť tých troch miest, ktoré sa spojili do jedného projektu a spolupracovali. To globálne subdelegovanie. A myslím, že si to musíme veľmi dobre premyslieť a využiť rôzne skúsenosti zo všetkých strán, ktoré máme k dispozícii. Ďalšia veľká otázka, na ktorú sa musíme zamerať. Keď hovoríme o oživení, o rekonštrukcii miest alebo o skutočne o oživení, rekonštrukcii celých častí miest, kedy dostávajú novú podobu, tam treba samozrejme mobilizovať nielen štátne európske zdroje, ale aj súkromné zdroje. To je veľká výzva a vieme, a zažívame to aj v posledných rokoch, že môžu vzniknúť nové formy finančných špekulácií a špekulantov a mohli by tu vzniknúť aj nové bubliny a preto je rozhodujúce, aby sme aj tu našli transparentné formy, aby sme mohli spojiť e, verejné financie so súkromnými. Aj ich musíme nejak nalákať, ak chceme oživiť celé oblasti v takom rozsahu, o akom dnes tu hovoríme. A to si myslím, že to je naozaj niečo, o čom bude zrejme vo svojom texte spomínať aj pán spravodajca. Vychádza to aj z tých príspevkov, ktoré tu zazneli a ja som samozrejme k dispozícii. Ďakujem. Ďakujem pekne, hovorí pán Matula. Veľmi stručná, krátka otázka vzhľadom na obmedzený čas. Som veľmi spokojný, že som si vypočul tieto prezentácie. Je jasné, že v rámci koheznej politiky kapitál sa akumuluje e, vo veľkých mestách, ale aj v menších mestách je tá hybná sila, ten hybný motor – moja otázka je, čo si myslíte o úlohe malých eh, a veľmi malých miest pre v budúcnosti politiky súdržnosti a to práve preto, aby sme nezväčšovali tie rozdiely medzi veľkými a malými mestami. A teraz veľmi stručne, pán Cortés, pokiaľ ide o účasť občianskej spoločnosti v projekt projektoch takéhoto typu. Je rozhodujúce, aby sme, pán Vlasák, nezabudli na všetky projekty, ktoré integrujú kultúrne aj sociálne. Musíme brať do úvahy celé obyvateľstvo a musíme brať e, aspekt humánny a všetky zložky obyvateľstva Veľmi ďakujem pekne. Ja e, by som ako posledná sa chcela spýtať komisie aj pána na jednu vec. My sme si e, vypočuli našich dvoch hostí, ktorí hovorili o praxi. Lambert van Isten sa pýtal, aká, aké príklady správnej praxe by mohli uviesť, najmä E, vzhľadom na to, že vieme, že bez ohľadu na to, koľko peňazí budeme mať v rozpočte, e, nikdy nebudeme mať dosť verejných prostriedkov na regeneráciu miest, e, tak ako by sme to želali. Obaja rečníci hovorili o, o obratkových fondoch a o pakovom možnosti využitia pakového efektu a a použitia súkromných investícií s týmto cieľom. A čo urobí komisia v súvislosti s vypracovaním ďalšieho programu rozvoja miest v tejto súvislosti? A Ožicha ešte poprosím, aby sa e, viac e, zameral na otázku takýchto e, obratkových fondov a aby viac povedal o otázke po využitia pakového efektu takto. Takže neviem, v akom poradí by sme teraz mali požiadať o odpovede, ale mali by sme snad začať od konca. Nech sa páči. Uh, Ďakujem. Takže mm, najprv by som chcel odpovedať na tú otázku týkajúcu sa toho, čo je lepšie, či je lepšie mať e, programy pre jednotlivé mesta alebo e, subdelegovanie. To je ťažká otázka. Myslím si, že tie výzvy budúcnosti budú iné, než boli výzvy minulosti, kedy boli vypracované e, mestské programy prvej generácie. Vtedy fyzické aj iné mesta, e, problémy miest boli iné, ale v budúcnosti sa bude skôr e, riešiť otázka, ako do toho všetkého začleniť e, klimatické zmeny s e, energetikou a to sú veci, ktoré by mali formulovať eh, mesta samotné. Myslím si, že bude vždy potrebná istá, isté subdelegovanie na mesta podľa mňa to je jediný spôsob, ako zabezpečiť, že mesta si osvoja tieto programy ako svoje vlastné. Ale ak máme hovoriť o takýchto väčšinových, mainstreamových e, programoch, myslím si, že tieto by e, mali riešiť aj program viac úrovňového riadenia kde e, klimati, klimatické zmeny či klíma a energia to sú otázky, ktoré sa ťažšie riešia len na úrovni jediného mesta. Je to skôr taká mainstreamová e, otázka. Jerry, ďakujem ak mám odpovedať na otázky, ktoré tu odzneli v súvislosti s vypracovaním operačných programov špecificky pre mesta či mesto, tu musím úvodom povedať, že preferencia nejakého konkrétneho mechanizmu e, štrukturálnych fondov to je vec, o ktorej by mali rozhodnúť národné vlády ale chcel by som povedať niečo z našej vlastnej skúsenosti. E, štrukturálne fondy sa riešili v rámci e, rámca podpory spoločenstva a tento bol dostatočne flexibilný. Niektoré z veľkých projektov, napríklad pre oblasť dopravy, životného prostredia či vzdelávania, to sú programy, ktoré e, boli e, e, zamerané širšie, lebo keby sa e, zamerali užšie len na jednotlivé mesta, mohlo by to oslabiť ich účinnosť, najmä v menšej krajine, ako je Severné Irsko. Uh, uh, uh, Ďakujem, pani predsedkynia. My sme si pozorne vypočuli prezentácie aj otázky, ktoré tu padli a ktoré položil aj pán Vlasák. A komisia s veľkým záujmom bude sledovať ďalší vývoj tejto témy, tejto správy. A viete veľmi dobre, tak ako povedal pán Hán aj pán Levandovský, chcú sa špeciálne venovať otázkam miest aj on sám, pán Han, je z Viedne, takže on by rád posilnil tú mestskú dimenziu politiky súdržnosti. Nedávno sa vypracovalo hodnotenie iniciatívy pre mestá a to ukázalo, aký je úžitok takejto politiky pre integrovaný vývoj miest je to široko uznávané a je to aj jeden z hlavných princípov charty, ktorú schválili všetci ministri rozvoja a podporila ho aj deklarácia Stoleda. Teraz platí Lisabonská zmluva a z toho vyplýva väčšia úloha miestnych a regionálnych samozpráv vrátane miest. My to berieme vážne, Vieme, že je potrebné posilniť úlohu miest pri príprave budúcich operačných programov. A to nie je v protiklade k regiónom alebo vnútroštátnym alebo národným orgánom. Ide o to, aby sme čo najlepšie využili potenciál každého regiónu v rámci teritoriálnej súdržnosti, pretože to je jeden z cieľov EÚ a znamená to, že si nemôžeme dovoliť nevyužívať potenciál každého regiónu. Pokiaľ ide o iniciatívu pre mestské spoločenstvo, je tu naozaj obrovský kapitál. A v tom hodnotení sa ukázalo, že ani nie je také dôležité, koľko peňazí sa vložilo do miest v rámci tejto iniciatívy, ale spôsob, ako bol tento program nastavený a ako sa zrealizoval vrátanie partnerov. A znovu, Európa Stratégia 2020 vychádza z toho inkluzívneho rastu. Teda ide o to, aby sme dali právomoci občanom na každej úrovni. To je najlepší spôsob, ako tento cieľ splniť, ten cieľ Európy 2020. Takže to nie je niečo, čo by sme navrhovali podporovať rozvoj miest len preto, že tam žije veľa ľudí ale že, a že mestá sú veľké, ale aj preto, že je to príležitosť pre Európu, ako dotiahnuť, dobehnúť to, čo zameškala a ako zabezpečiť mestám rýchly rozvoj. Padla to aj otázka na úlohu malých a najmenších miest a je úplne jasné, že pokiaľ ide o územnú súdržnosť, chceme použiť funkčný prístup v programovaní. Pre územia, kde je sieť malých a stredných miest, tak musíme pripraviť stratégie pre takéto oblasti a špeciálne sa na ne zamerať. Pani predsednička položila otázku úlohy Jessica a ďalších finančných nástrojov. Európska komisia zvažuje, že posilní úlohu finančných negrantových nástrojov v budúcej politike súdržnosti a po dlhom období štartu teraz sa rýchlejšie využíva aj Jessica 1,25 milióna eur, to je v rezervných fondoch Teraz uvažujeme o tom, ako lepšie tento nástroj využívať. Schválili ste nariadenie o notifikácii, ktoré umožní lepšie využitie týchto nástrojov aj pre úsporu energií. A na záver, teším sa na podporu Európskeho parlamentu do budúcnosti keď budeme pripravovať ďalšiu politiku súdržnosti pre budúcnosť a určite rozvoju miest budeme venovať dostatočnú pozornosť. A teraz dostáva slovo pán Vlasák. Pani predsedkynia, ak dovolíte, ja budem reagovať na pár poznámok, ktoré tu zazneli. Ďakujem všetkým, ktorí sa diskusie zúčastnili. Dovolte mi len špecifikovať niektoré otázky, ktoré možno ešte z toho vyplynú. Hovorili sme o finančnom nástroji Jessica, ale je potrebné porovnať, aký je rozsah, koľko percent prostriedkov sú schopné mestá prostredníctvom Jessica každoročne preinvestovať, aby zaistili to spolufinancovanie a prípravu projektov. Ja môžem skonštatovať, že sme urobili veľkú štúdiu, prieskum v Českej republike asi u 620 miest a z tohto prieskumu vyplýva, že tá požiadavka na fondové hospodárenie z Jessica je 5 až 10 vlastného rozpočtu tej ktorej obce. Takže aj nad tým sa treba zamyslieť. Videli sme tu príklady niektorých projektov a veľmi dôležité je združovanie prostriedkov a zapojenie súkromného sektora. Tu ešte musíme samozrejme veľa vecí vyjasniť a do budúcnosti si myslím, že toto bude určite zdroj a cesta, ktorú budeme musieť využívať. Rád by som zdôraznil úlohu národných asociácií pri e, vyjednávaní podmienok s vládami. Samotné mesta, možno netypickým príkladom je práve Holandsko, ale samotné mestá si nevyrokujú takúto pozíciu. Je potrebné záujmy združiť, ujasniť ich v rámci štátu a samozpráv a až potom túto pozíciu rokovať s vládou. To je moja skúsenosť aj odporúčanie. A ešte pár poznámok k tým poznámkam, čo tu padli. Som veľmi rád, že pani Deli spomenula otázku klimatických zmien. Absolútne s ňou súhlasím, že sú to veci, ktoré sme tu doteraz nemohli prediskutovať. Svetelné znečistenie, znečistenie húkom, prašnosť, množstvo zelene v mestách, riešenie dopravy. Toto všetko má dopady na klímu aj na úspory. Je nevyhnutné riešiť sociálne rozdiely, ku ktorým, ktoré existujú v rámci územia jedného mesta a to práve tým integrovaným prístupom s tým súhlasím a rovnaký problém je aj s energetikou, s energiou, zásobovaním a nie len kúrenie, svietenie, dodávky tepla a podobne. Pán Simon hovoril o tom subdelegovaní, ja s ním úplne súhlasím, je potrebné poznať ten prach, ten limit, kedy sa oplatí, kedy je možné subdelegovať a kedy nie. Ja osobne si myslím, že nebudeme môcť, ak bude pripravené nejak štriktne stanoviť nejakú hranicu, pretože bude menšie mesto, ktoré bude mať odborníkov a bude pripravené a treba mu umožniť tento proces využitia prostriedkov. Ale tu som skôr skeptický a myslím si, že ide o minimálne stredné mesta, stredné mesta, ktoré majú približne 100 tisíc obyvateľov, ale to je môj osobný názor. Partnerstvo, áno, dôležitá vec sa tu spomenula udržateľnosť a návratnosť pri hodnotení týchto projektov sa to musí zdôvodniť a jasným kritériom musí byť, že tento projekt je udržateľný a viac menej návratný, že teda nebudeme stavať vzdušné zámky len preto, že máme k dispozícii dotácie. Efektivita vložených prostriedkov musí byť nejakým spôsobom preukázaná. Niektorí tu spomenuli využitie súkromných prostriedkov Úplne súhlasím, je potrebné zapojiť do tejto sféry súkromné financie. Pán Matula spomenul malé mesta. A ja by som nerad na ne zabudol v tejto diskusii, ale som toho názoru, že tá ohnisková vzdialenosť malých miest k veľkým e, sa musí nejak premietnúť do tej spolupráce, to dochádzanie do práce, e, za vzdelaním, to všetko sa tam premieta. Všetky tieto plány musia brať ohľad na e, celé blízke okolie. Tá sústredenosť do toho veľkého mesta je prirodzená, historicky to tak vždy bolo a do tých plánov to musíme dostať, musíme to zohľadniť. Občianská spoločnosť, diskusia s občianskou spoločnosťou musí prebiehať na lokálnej úrovni. My sem nemôžeme predsa pozývať eh, spolky ochrancov toho či tamtoho. To sa premieta na tej lokálnej úrovni, meskej úrovni a tam je podľa mňa tá diskusia dôležitá. To treba vydiskutovať na tej nižšej úrovni. Toto je môj názor. A moja posledná pripomienka, ten pákový efekt. Spomenul sa, a teda spomenulo sa využitie Jessica. Ja si myslím, že do budúcnosti sa bude viacej Jessica využívať. Už sa to tu spomenulo. Je to len otázka prezentácie a toho, ako vyjasníme tie princípy. Urobili sme prieskum a bohužiaľ, čím menšie mesto, tak tým menšie znalosť finančného inžinierstva a Jessica. Takže je to na nás, aby sme v rámci informovanosti tieto informácie dostali na najnižšie úrovne. Dámy a páni, to boli moje pripomienky. Ja som si robil poznámky, samozrejme uvítam akýkoľvek písomný podklad alebo mailom. Pripravíme aj ďalší pracovný dokument a materiál a budeme o, o ňom diskutovať. Ďakujem ešte raz za vaše názory. Ďakujem veľmi pekne, Oldřich, a dúfam, že táto výmena bola veľmi užitočná. Takisto aj pre teba ako autora tejto správy, ale samozrejme aj pre všetkých ostatných tieňových spravodajcov a Chcela by som opäť poďakovať našim dvom kolegom z Holandska a zo Severného Írska, pánovi pánákovi a pánovi Jerry Mulliganovi a takisto zastupcovi komisie. A týmto by som chcela ukončiť e, našu schôdzu. Zajtra sa stretneme e, ráno s hlasovacími kartičkami ráno a poprosím vás o čo najrychlejší odchod zo zasadacej miestnosti, pretože Ďalšia je schôdza koordinátorov a máme obmedzený čas ako zvyčajne. Takže ďakujem veľmi pekne ešte raz a koordinátorov poprosím zostať v miestnosti. Prostans.